Good afternoon, ladies and gentlemen, colleagues. Dobrý deň, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Ešte nás tu nie je toľko, ale pozvanka znela o tretej. A keďže chcem ostať verný nemeckej presnosti, tak by som o tretej chcel začať. Náš predseda, pán Buzek, nemohol prísť a požiadal ma, aby som ho nahradil a aby som predsedal zasadnutiu. Takže dovolte mi, aby som v prvom rade poďakoval tých, ktorí dnes popoludní vystúpia a dovolte mi, aby som sa im poďakoval v mene celého nášho výboru za to, že prijali naše pozvanie, že sa zúčastnia nášho zasadnutia a teda, že pricestovali do Bruselu. Dovolte mi, aby som najskôr teda stručne uviedol tému v Európskej únii asi 23 miliónov malých a stredných podnikov pôsobí a sú teda chrbtovou kosťou našej ekonomiky, pretože predstavujú viac než 90 niekedy dokonca 99 všetkých firiem a všetci dobre vieme, že viac než dve tretiny všetkých zamestnaní v EÚ vytvárajú práve malé a stredné podniky. Digitalizácia to je dôležitý proces pre tieto malé a stredné podniky, tak aby mohli lepšie fungovať a aby mohli obstáť v medzinárodnej konkurencii, v ktorej EÚ zaobstáva. Internet umožňuje konkurencii z celého sveta pôsobiť na európskych trhoch, čiže ako sa s tým najlepšie popasovať, už takže aj my sa vydáme do iných kútov. Digitalizácia v malých a stredných podnikoch nie je vždy evidentná, jednoduchá. V niektorých sektoroch, napríklad v prípade tradičných eh, výrobných odvetví, je to naozaj veľká výzva. Digitalizácia môže znamenať aj zmenu v mentalite, eh, samozrejme v prostredí, vo vzdelávaní a tak ďalej. Sú potrebné nové procesy, adaptácia, preškolenia a tak ďalej. No a teraz poďme k samotnému vypočutiu. Dovolte mi, aby som vás poinformoval, že máme 2 hodiny 30 minút až do 17.30 na toto vypočutie a rozdelili sme si toto vypočutie na dve časti. Každá z nich bude končiť otázokami a odpovediami, takými kolami. A ja by som poprosil poslancov, aby sa obmedzili na maximálne dve minúty, tak aby mohli rečníci zareagovať na vaše otázky. A teraz prvý panel. Dovolte mi, aby som dal slovo pani Katrin Ledich. Tá dostane teda priestor asi na 10 minút Ide teda o prednášajúcu na Fakulte Science Politik et Gestion na Univerzite v Štrásburgu a je riaditeľkou ADEC, čo je Asociácia pre rozvoj podnikov a kompetencií. Takže, pani profesorka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ešte raz ďakujem. Ak dovolíte, počkala by som, kým sa objaví moja prezentácia. Pôjde to? I'm sorry, I, I, I need uh, my slide. Prepačte, ale dodala som prezentáciu. Bolo by dobré, keby sa mohla spustiť. Okay. Okay, thank you. But it's easier, of course, with uh, presentation. I will speak in Áno, bolo by dobre, keby som mala prezentáciu, čo už budem hovoriť teda po francúzsky. Bola som požiadaná, aby som hovorila o digitalizácii malých a stredných podnikov z hľadiska priemyselného prostredia a z hľadiska všeobecného podnikateľského prostredia a aby som sa vyjadrila k situácii v teréne. Samozrejme, že digitalizácia týka všetkých sektorov ekonomiky s rôznymi stupňami. V niektorých prípadoch je to menej. Sú tu dva extrémy, stavebníctvo a cestovný ruch. No a podľa stupňa zrelosti toho či iného sektora dochádza k procesu digitalizácie a teda tie prístupy k tomu alebo miera zvládania je e, dosť odlišná. Uvedla by som príklady z terénu, pretože niekedy je napríklad ťažké predstaviť si, ako digitálna agenda EÚ, ako národné politické rozhodnutia e, sa potom pretavujú do reality v teréne, ako sa my, operátori, či už je to agentúra, univerzita alebo malá stredná podniku, také ako sa my usilujeme uplatňovať e, všetky tieto technológie na jednej strane, všetky tie inovačné plány, e, všetky ekonomické, ekono, všetky ekonomické politiky na druhej strane, čiže ako sa snažíme realizovať tú digitálnu transformáciu. No a ja som sa teda rozhodla, keďže toto je zložité si predstaviť, tak som sa rozhodla. No, bohužiaľ tá prezentácia nefunguje, ako som chcela. Chcela som vám teda predstaviť niekoľko príkladov. Na jednej strane rozvoj aktivít v rámci cloudu, potom uplatňovanie platformy Toto je um, big data a high level computing, tom sa zabráme, tým sa zaoberáme práve my na univerzite. Je to teda cezhraničný prístup k tejto oblasti. Dobre, už to začína fungovať. A tiež vám chcem predstaviť osvedčené postupy, pokiaľ ide o energetickú účinnosť a Green IT zohľadňujúc eh, počítačové hrozby, teda cyber security. To sú veci, ktoré je potrebné v podnikoch zohľadňovať. A potom ešte tvorba kompetencií, digitalizácia, priemyselné procesy, toto všetko si vyžaduje konkrétne zručnosti, e, čoraz otvorenejšie, e, ktoré nie sú až také rozšírené, čiže na európskom e, trhu práce a na tých národných sú v tomto zmysle nové tlaky. Takže skúsenosti, pokiaľ ide o cloud. Vidíte tu situáciu cloud computing situácia malých a stredných podnikov v Alsasku. Toto je jeden z veľkých regiónov Francúzska v porovnaní s veľkými firmami. No a vidíte, že často sú to veľmi sofistikované postupy, malé a stredné podniky, výrobcovia eh, v oblasti cloudu e, nie sú dostatočne zastúpení. Vidíte tu štatistiky Eurostatu, napríklad Francúzsko a Nemecko. Keďže sme susedia, tak sa často porovnávame a dochádza také spontánnej výmene. No a víte, že tieto dve krajiny sú veľmi slabo zastúpené, pokiaľ ide o využívanie cloudu e, zo strany podnikov. Naše malé stredné podniky sú však pripojené a to je prvá vec, ktorú chcem zdôrazniť a to prosím rozlišujme malé a stredné podniky pripojené a tam tá miera pripojenia naozaj dosť vysoká a potom také, ktoré sú digitalizované, čiže pripojené a numerizované. Mám pocit, že niekedy e, sa celkom dobre nerozlišujú tieto dve e, skupiny a zmiešavajú sa tieto termíny, čiže miera pripojenia vysoká, ale procesy výroby zatiaľ nie sú dostatočne digitalizované a to aj vidíte. Pokiaľ ide o indikátory, Eurostat sa venoval konkrétne cloudu a vidíte, že vo výrobnom priemysle máme 17 e, využívanie cloudu v roku 2014, čiže naozaj nízka miera. Doteraz neexistuje nejaký indikátor, ktorý by umožňoval porovnať e, e, penetráciu tlače 3D, teda rýchle prototypy. Na toto zatiaľ ešte nemáme indikátory. To isté platí aj e, pre lazerové technológie v oblasti výroby eh, prototypov, taktiež pokiaľ ide o simulácie a tak ďalej. Eh, tam stále nemáme slušné indikátory, ale predpokladám, že Eurostat je šikovný a eh, že o pár rokov príde pre Európsku 28 s príslušnými indikátormi. Teraz druhá vec. Chcela by som sa povenovať tým vedeckým výpočtom pre malé a stredné podniky teda ide o masové využívanie toho, čo my nazývame high performance computing pre malé a stredné podniky, čo umožní malým podnikom e, získať na konkurcie schopnosti. Takže také plány, ktoré umožnia simulovať na jednej strane produkty, na druhej strane scenáre postupov, e, molekúl v niektorých prípadoch podľa sektorov, či už je to e, potravňanský priemysel, automobilový a tak ďalej, e, to umožní simulovať vďaka takýmto e, výpočtom budúci vývoj. No a máme tu podporu z európskej úrovne, z národnej a teraz sa to že na regionálnej úrovni. Znova sa vrátim k tomu nemecko-francúzskému páru, pretože to poznám najlepšie. Na našich univerzitách máme spoluprácu. Je to taká platforma, ktorá a bude k dispozícii aj pre malé a stredné podniky. A toto je veľká vec. Štrasburská univerzita a Univerzita e, Badensko-Württembersko. Toto je e, vec týkajúca sa intenzívneho computingu a big data, e, pretože chceme spracovať obrovské masy údajov, uchovávať ich tak, aby podniky, ktoré nemajú na to prostriedky, mali prístup k takýmto technológiám. Nemajú často kódy, algoritmy a tak ďalej, čiže chceme umožniť prístup k našej platforme. Toto je naozaj veľká vec, ktorá bude napredovať, na ktorej pracujeme a naše univerzity Eh, samozrejme aj vo verejnom súkromnom partnerstve, chcú prispieť eh, k ďalšiemu rozvoju margastatných podnikov v našich krajinách takýmto prierezovým spôsobom eh, v spolupráci viacerých krajín, tak aby naozaj tento projekt PRACE mohol zvýšiť koncenschopnosť našich podnikov. Je to podobné ako projekty, na ktorých pracujú napríklad Číne alebo v USA. Takže vidíte ďalší príklad. Zameranie sa na horný tok Rína. Toto je pre nás Alsasanov dôležitý región a vďaka EU a programu pre regionálny rozvoj, čiže štruktúrnym fondom sa nám podarilo pripraviť know-how, pokiaľ ide o digitalizáciu e, v službách podnikov čiže konkrétny príklad, aké projekty tam sú. Toto je IT to RIN, technológie pre Rín. E, toto sú klastery, ktoré sa vytvorili, čiže inovačná politika našich krajín a e, našich regiónov. E, tam teda Alsasko a potom regióny na juhu Nemecka a, v vo Švajčiarsku. Vidíte tam e, tie jednotlivé e, klastre, štyri A potom je tam ešte digitálna sieť e, Kaiserslauternu, čiže by sme takto prepojili náš know-how, aby sme mohli poskytovať služby malým a stredným podnikom či už ide o také, ktoré pôsobia v oblasti služieb alebo priemyslu. Čiže to sú také podporné nástroje, ktoré sú v dispozícii. No, takto teda napredujeme rýchlejšie, uplatňujeme taký všeobecný prístup pre e, celý región cezhraničný. Toto sú služby, ktoré sú naozaj veľmi e, prínosné pre firmy, ktoré tam pôsobia. Takže takéto klastry, klastre, a potom e, komory, obchodné komory, IHK, univerzitní partnery, a potom ešte aj Európske centrum pre spotrebu v Kelly. Uh, takže toto sú zúčastnené subjekty. A ešte posledný bod. To je práve tá energetická účinnosť, ktorú som spomínala. A Eh, teda moto green eh, pre náš priemysel. Keď šéf nejakej malej a strednej firmy rozbieha svoje podnikanie, tak často zohľadňujú aj ekologické aspekty. Blíži sa COP21 a my sme sa snažili nejakým spôsobom pripraviť v rámci Green IT taký katalóg osvedčených postupov, či genetická účinnosť, efektívne fungovanie informatických služieb eh, v prospech eh, environmentálnych technológií, green business, potom energetická účinnosť firiem ako takých, aby získali konkurenčnú výhodu. Všetko, čo súvisí napríklad s využívaním zdrojov a tak ďalej. Takže toto sú e, veci, ktoré prinášajú dobré výsledky a veľmi slubné výsledky, ale ešte na tom bude potrebné popracovať. A ešte ďalšia vec. Šírenie informácií e, samozrejme ruka v ruke so cyber security, teda počítačové hrozby, počítačová bezpečnosť. Ak nebudeme dávať naozaj pozor, e, tak to môže byť problém, čiže aby sa neohrozili firmy, pokiaľ ide o know-how, pokiaľ ide o ochranu údajov, takže toto je ďalšia dôležitá oblasť. Takže naozaj vidíte, aby som to uzavrela, že tu veľké výzvy, s ktorými sa potýkame. Na jednej strane školenia pre aktérov, nové modely partnerstiev na urýchlenie procesu, Týka sa to ako študentov, tak aj podnikateľov, diplomy v oblasti numerizácie podnikov. A v súčasnosti pracujeme na príprave takéhoto diplomu. Master 2 na mojej univerzite každých 5 rokov e, tie e, osnovy pozmeňujeme, ale technológia tak dlho nečaká, čiže naozaj je potrebné tie kvalifikácie prehodnotiť, e, zmeniť, čiže diplomy napríklad v celoživotnom vzdelávaní, také, aby boli akceptované na celom území EÚ, programy certifikácie, to je ďalšia dôležitá vec. A tiež je potrebné zdôrazniť tých aktérov v pohybe, pretože aby tá digitalizácia bola naozaj úspešná, e, to sú e, firmy, ktoré zatiaľ e, v tej digital agenda boli v úzadí. Je potrebné mať takých mediátorov digitálnej transformácie. Eh, čiže je potrebné nejakým spôsobom pôsobiť na šéfov eh, firiem, napríklad advokát alebo lekár ehm, sa musí neustále vzdelávať, ale v prípade markastných podnikov ich šéfovia čas takéto povinnosti nie sú vystavení. Potom veľké skupiny European Roundtable napríklad máme v tejto oblasti, máme tu teda tú dohodu Francúzsko-Nemecku, tak aby sa pozmenili e, programy vzdelávania, certifikácia, e, normy a aby sa uplatňovali aj rôzne indikátory, aby tu boli také observatória, aby sme mohli naozaj merať v podnikoch mieru digitalizácie Eh, je naozaj evidentné, že pre nás všetkých, a je nás naozaj veľa, ktorí žijeme v prihraničných oblastiach, pre nás takéto zahraničné partnerstvá a európske partnerstvá sú naozaj veľmi výhodné, pretože môžeme napredovať rýchlejšie a môžeme lepšie podporovať eh, firmy, ktoré pôsobia na našich územiach. Ďakujem. Merci, profesor. Ďakujeme, pani profesorka. A teraz by som dal slovo druhému ročníkovi, doktor Loron Zibel. Tiež máte približne 10 minút. Pán doktor sa zaoberá inovačnej ekonomike a je poradcom v priemyselných odboroch. Zaoberá sa teda informačnými komunikačnými technológiami, mechanickou výrobou a obranou. Takže nech sa páči, pán Zibel, máte slovo. Thank you very much. Um, and thank you all for... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste ma, tý, e, že ste ma sem pozvali. Začnem. Takže stručne. Priemysel Industrial Europe je E, združenie odborov vo výrobnom sektore a máme 180 členov a všetky tie reťazce hodnotové Tieto sektory majú 32 miliónov zamestnancov, takže toľko na úvod a chcem sa teraz zamerať na samotnú tému. Čo chápeme pod digitalizáciou priemyslu? My pod tým chápeme globálne, staré, všade prítomné e, prepojenie ľudí. Elektronika a software sú všade vo priemyselných výrobkoch, ako aj v priemyselných postupoch. To je pri konštrukcii, vo vý výrobe, v samotnom použití priemyselných výrobkov, ako aj pri údržbe. A teraz by som sa rýchlo pozrel na to, aké e, dôsledky my vidíme v Industrial Trade Union, aké dôsledky digitalizácie vidíme. A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 Tu vidíme najprv tieto generické účinky digitalizácie a to je zlepšenie efektívnosti využívania zdro, zdrojov ľudskej práce, energie, surovín a podobne. Je to aj zlepšenie spolahlivosti procesov, rýchlosti, prispôsobovanie sa potrebám zákazníkov, používateľov, ale tieto účinky nie sú špecifické, tie nesúvisia len s digitalizáciou. Nachádzame ich vo všetkých predchádzajúcich priemyselných revolúciách. Oni predstavujú len ohrozenie toho ehm, objemu odpracovaných hodín, čiže je to ten potenciál premiesňovania a okrem toho vidíme aj nejaké konkrétne účinky digitalizácie. To sú účinky, ktoré sú nad rámcom toho, čo sme videli v predchádzajúcich priemyselných revolúciách. A tieto špecifické sú v troch oblastiach. Jedno je nevýdaná úroveň koncentrácie bohatstva a moci v hodnotových reťazcoch čiže v hodnotovom reťazci, ako aj v danom odvetvi. Ďalší jav, čo vidíme, je e, rozpúšťanie, strata e, pracovných zmluv. V minulosti sme mali pracovné zmluvy, kde bola podriadenosť vyvážená bezpečnosťou. A teraz sa to nedá celkom dobre zabezpečiť, lebo sa veľmi ťažko špecifikujú úlohy pracovníka v zmluve. A v minulosti to bolo veľmi jach, ja, ľahké. E, a dnes je lepšie uzatvárať zmluvu na každú úlohu osobitne. A to je tá logika, ktorú vidíme a preto vidíme nárast tej prekernej práce, ktorú vidíme v digitálnom svete. A potom je tu ďalší potenciál, ktorý je tiež veľmi nejasný. Je to e, vývoj smerom ku kontrole alebo smerom ku kooperácii, čiže buď vo vertikálnom smere v tom, čo ľudia robia, alebo čo robia firmy pozdĺž hodnotového reťazca, alebo či to bude e, horizontálne e, správanie spolupracujúceho charakteru medzi rovnocennými partnermi. To je ešte veľmi otvorené. Takže čo my ako odbory chceme? My chceme formovať tie zmeny, ktoré prináša digitalizácia. Nechceme im odporovať, chceme zabezpečiť správne smerovanie. A to správne smerovanie, ktoré teraz vidíme, je rovnosť, účasť a spolupráca. Takto dosiahneme e, viac a lepšie pracovné miesta v priemysle Takže my uvažujeme o konkrétnych návrhoch, ktoré by posilnili potenciál digitalizácie a viedlo by to k tým menším kooperatívnym, inkluzívnym modelom, vytvárali by sa priemyselné pracovné miesta v digitálnom veku a takisto by boli aj lepšie podmien- aby boli lepšie podmienky pre digitálne transformovanú prácu. A teraz by som rýchlo prešiel cez tieto návrhy, ktoré sme pripravili, o ktorých teraz uvažujeme. Jedno je zapojiť sa do zodpovednej inovácii v tomto digitálnom veku a to je investovať do tých inovácií, ktoré majú pozitívne e, potvrdenie v sladiska tvorby pracovných miest. Napríklad je to vodcovstvo v elektronických komponentoch a systémoch. Tam chceme byť lídrami. Chceme pracovať na e, e, závodoch, ktoré by rozoberali staré výrobky, napríklad pri e, cirkulárnej obehovej ekonomike. A taktiež chceme sledovať sociálne a environmentálne podmienky vo výrobe pri medzinárodných v e, dodávateľských reťazcoch, tak aby boli tie podmienky rovnakejšie. Taktiež sa chceme zaoberať aj spravodlivým zdieľaním delbou e, pridanej hodnoty e, vytvorenej digitalizáciou. Chceme mať otvorené normy pre digitalizáciu výroby a chceme zabezpečiť, aby tieto Ehm, normy neboli patentované vlastnícke, aby nevytvárali monopolistické digitálne platformy. A ako sa už povedalo, ako už povedal predrečník, chceme podporovať takýto vývoj. Okrem toho by sme chceli, aby digitalizácia sa využívala aj na lepšie pracovné podmienky v tomto digitálne transformovanom svete, Takže ten smer, ktorým by sme my chceli ísť, je, aby došlo k takému rozšíreniu kolektívneho e, vyjednávania a konzultácií, ktoré by sa vzťahovali na všetkých robotníkov, nie len na zamestnancov, ale na všetkých pracovníkov, ktorí spolupracujú s firmou, aj keď sú momentálne povedzme len na dočasnú zmluvu alebo precarious contract. Potom by sme sa chceli zaoberať, e, ako dlho má trvať pracovná doma, aký má byť objem pracovného času, aký stupeň pružnosti, ďalej, aké práva by mali byť v oblasti vzdelávania v digitálnych zručnostiach a chceme, aby sa zachovala rovnováha medzi pracovným e, a súkromným životom a aby bolo rešpektované súkromie pri práci. Na záver by som povedal, že my ako odbory sme pripravení na dialog, pokiaľ ide o digitalizáciu priemyslu a výroby, tak aby sme posilnili tie pozitívne možnosti, ktoré vidíme v tejto transformácii, zabránili rizikám a tiež chceme zabrániť týmto veľmi nerovným e, sociálne deštruktívnym modelom, kde víťaz berie všetko. Naopak, my by sme chceli mať spoločný inkluzívny model, kde by tie výhody digitalizácie, efektívnosti na všetkých úrovniach boli spravodlivo rozdelené v spoločnosti, tak aby bol každý výťazom. To je tá koncepcia, ktorú by sme chceli presadiť. A tu sú ďalšie informácie, ak by ste sa chceli so mnou spojiť. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem aj ja veľmi pekne a teraz môžeme začať e, diskusiu koordinátor jednotlivých pracovných skupín. A teraz Anne Sander z EPP ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať obom hosťom za naozaj kvalitné vystúpenia. Áno, momentálne sa zaoberáme stratégiou digitálneho trhu v Európe. Áno, Európska komisia predložila isté smerovania. Samozrejme, že ide o zlepšenie prístupu k digitálnym službám a tovarom v celom území EÚ pre spotrebiteľov aj pre firmy a samozrejme, že ide o vytvorenie nejakých vhodných podmienok, vhodného prostredia s zachovaním teda podmienok hospodárskej súťaže. Ja by som zdôraznila dve veci v súvislosti s tým, čo tu odznelo. Ja osobne som veľmi ocenila to rozlíšenie, ktoré urobila e, rečnička. E, Áno, to musí byť pre nás inšpirácia a také úsmenie, čiže malé a stredné podniky, ktoré sú pripojené na jednej strane a potom také, ktoré sú digitalizované. Áno, je tu taká tendencia vo všeobecnosti poukazovať na dobré výsledky malých a stredných podnikov, ktoré sú pripojené. Uh, na tú druhú oblasť zabudáme. Tiež ste hovorili, že chýbajú indikátory na zmeranie e, miery digitalizácie, takže ak takéto ukazovatele nemáme, ja si kladiem otázku, Znamená to, že sme niečo v tom reťazci vynekali, neviem, či je to nejaký reťazec rozhodovania alebo analýzy, chyba tam niečo, pozabudli sme na niečo, na akej úrovni sa to udialo, to by ma zaujímalo lebo vôbec nejde o to, že by sme ten fenomén e, nás nezaujímal, že by sme ho nechali nejako bokom. Čiže je to problém politický, alebo je to na úrovni e, vedcov ako takých, čo by sme mohli urobiť, aby sa tento problém zlepšil, aby tie ukazovatele konečne boli. A druhá vec, ktorú som chcela zdôrazniť, vy ste e, zdôrazňovali jednu z víziev, ktorá je aj pre mňa veľmi dôležitá, teda umožniť malým a stredným podnikom, aby malý prístup k platformám, pokiaľ ide o tie vedecké výpočty, k naozaj výkonným informačným technológiám, tak aby malé a stredné podniky naozaj mali bližšie k tej univerzitnej obci vo všeobecnosti, pretože už roky hovoríme o tom, že tá výzva spočíva v tom, že malé a stredné podniky sa musia približiť eh, univerzitám, tak aby sa povedali inovácie napríklad. No ale keď sa pozrieme konkrétne na to, čo sa deje, teraz sú tu malé a stredné podniky, ktoré takéto zblíženie s univerzitami dosiahli, ale sú tu určité brzdy. Brzdy, Často sa hovorí o tom, že je to kultúrnej povahy, že sa tie kultúry líšia, ale neviem. Máte počet, pokiaľ ide o digitálnu sféru, že sa nám podarí eh, toto zblíženie eh, nejako posilniť, nejako zintenzívniť, alebo je tu nejaký závažný, zásadný problém v malých a stredných podnikoch, možno je to problém s kompetenciami, eh, so zručnosťami, neviem. Hovorilo sa o tých mástroch, rôznych študijných odboroch v oblasti digitalizácie. Na univerzitách, ale v tých podnikoch ako takých, tých tradičných, je tam takáto kompetencia, takéto zručnosti e, prítomné ľudia, ktorí tam pracujú, e, sú schopní pracovať e, v takomto duchu? Ďakujem pekne. Merci, madame. Uh, Martin. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Martina Werner za SAD. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Uh, Ďakujem aj za tieto veľmi dobre zaujímavé prezentácie. Myslím si, že digitálna revolúcia je v spracovateľskom priemysle naozaj veľkou výzvou je to celkom iné ako pri startupoch a v online obchodoch, pretože vo spracovateľskom priemysle sa musia zmeniť všetky štruktúry, ktoré sa vyvíjali 10 ročia práve v tej strednej úrovni a je to dôležité, alebo je to veľká výzva aj pre zamestnancov, robotníkov. A obávam sa, že digitalizácia bez straty pracovných miest nebude fungovať. Máte nejaké skúsenosti a mohli by ste nám povedať, že v nejakých, v ktorých podnikoch sa to dobre podarilo zvládnuť? Spovedali ste, že v niektorých štátoch dokonca sa to dobre darí. A existujú napríklad e, príklady nejakých progresívnych vzdelávacích metód a príklady zapojenia odborov alebo zamestnaneckých rád na zvládnutie tejto výzvy. Viete o nejakých štúdiách, ktoré sa zaoberali touto problematikou, alebo by bolo aj zaujímavé, keby bola štúdia alebo zadanie štúdie, ktoré by jednoducho prišli s tými osvedčenými postupmi z praxe. A potom, a o tom ste už tiež hovorili, pán Zíbel, tá potreba sociálneho dialogu na úrovni EÚ kde by došlo k tým osvedčeným postupom a ich preberaniu, diskutovaniu aj na úrovni sociálnych partnerov? Alebo si myslíte, že to musí byť odvetvový dialog? Dialog po odvetviach? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Za ECR tu, myslím, nikto nie je, takže ja si dovolím hovoriť za svoju politickú skupinu a ja mám jednu otázku jednu na profesora Ledicha. Vy ste spomenuli regionálnu in, iniciatívu v regiónoch, ale ja mám niekedy pocit, že e, národné iniciatívy, napríklad ten nemecký plán numerik alebo nemecký plán, nie sú navzájom koordinované. A to je cesta, ako zabezpečiť koordináciu týchto plánov, alebo to s tým nesúvisí? A potom otázka na doktora Zibela. A to je tiež otázka, ktorá vychádza z otázky na Wernera. Ja som strávil celý život v IKT oblasti a prišiel som k záveru, že napríklad v Spojených štátoch, kde nemáte e, veľké odbory, ktoré by boli sociálnym partnerom a ktorí by boli takí úspešní a povedzme v Nemecku, v Európe sme pritom menej úspešní. Takže ja sa pýtam, či ľudia naozaj chcú E, chcú naozaj ľudia v odvetvi výpočtovej techniky mať odbory a takúto e, koncentráciu a vyjednávacie pozície, alebo chcú mať radšej väčšiu slobodu a sami si vyjednávať podmienky. Teraz pán Tamburánu za EFDD. Dobrý deň. Mám otázku pre Katrin Leding. Skupina eh, sa veľmi zaujíma o možnosti digitálnej eh, výroby 3D tlače a všetkých tých možností pre eh, malé podniky a pre jednotlivcov pre remeselníkov, aby mali prístup k možnostiam, ktoré im doteraz boli úplne uzavreté. Ide o to, že dnes už aj jeden jediný človek e, s vlastnou technikou môže vytvoriť komplexné objekty, ktoré však samozrejme musia e, splňať určité normy, bezpečnostné normy a tak ďalej. Takže vyvstá tu otázka napríklad certifikátov. E, to môže byť pre malé mikropodniky alebo pre jednotlivcov neprekonateľná ťažkosť. Takže sú tu nejaké nápady, nejaké myšlienky, ktoré by to vyriešili v budúcnosti? A potom ďalšia otázka týkajúca sa autorských práv e, napríklad e, nejaké súčiastky a podobne. Aj v tejto oblasti plánujete nejakú legislatívu, e, ktorá by umožňovala vytvárať kópie, napríklad súčiastok, ktoré sa už teraz nevyrábajú ale predsa len ešte na ne spadá autorské e, právo, pretože je určitý e, životný e, cyklus pre výrobky a po tejto dobe už sa jednoducho nevyvrábajú súčiastky pre ne. A tiež je tu možnosť, že dôjde k veľkému rozkolu, rozdielu, digitálnemu rozdielu a e, bude to spojené aj s tým, že niekde budú veľké skúsenosti s touto oblasťou, inde nie. E, takže nebolo by vhodné revidovať aj jednotlivé e, školské osnovy, začať naozaj už od detí a pripravovať ľudí na svet, ktorý sa naozaj veľmi rýchlo mení. Ďakujem. Thank you, Mr. Tamburano. And... Ďakujem, pán Tamburano. A teraz pán Kriel, pani Kriel, prepačte. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že je to veľmi dobrý hearing a že si tu spolu môžeme povedať, že veda a výskum na jednej strane, potom, keď sa prevádza do malých a stredných podnikov, ako to vyzerá a potom to vzdelávanie vizavi tohoto všetkého. Mám otázku na pani Ledich, veľmi ja som z výboru pre regionálny rozvoj a mňa teší, že ste veľmi úspešní v tých pohraničných regiónoch medzi Francúzskom a Nemeckom. V minulom legislatívnom období sme mali všeobecné nariadenie pre nové e, finančné obdobie a žiadali sme o prepojenie s horizontom 2020, čo sa podarilo sa spýtať, či to vidíte aj v praxi. Využívate tieto možnosti e, previazania e, e, vedeckých programov a štrukturálnych fondov. Ja si myslím, že by to bolo zaujímavé, ale neviem, či to naozaj funguje, alebo či musím ešte niečo spraviť. Ja som tiež informatička a a ja viem, že v podnikoch sa boja, keď sa prichádza s niečím novým v informatike, a preto si myslím, že vzdelávanie zamestnancov v podnikoch je mimoriadne dôležité a myslím si, že práve tu zohrávajú, zohrávajú odbory dôležitú úlohu. Ako to vyzerá už na úrovni EÚ? Pracujú na tom len, pracuje na tom len niekoľko malo odborových zväzov. Čo by sme mohli my urobiť preto, aby tento sociálny dialog medzi zamestnancami a zamestnávateľmi bol úspešný. Ďakujem, pani Krel. A teraz by som chcel dať slovo najprv profesorovi Ledichovi, aby odpovedal na tie otázky a reagoval na tie otázky, ktoré sa týkali jej prezentácie. Máte na to 5 minút. A potom e, takisto budeme postupovať s doktorom Zíbelom. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Áno, padlo veľa otázok. Možno by som reagoval v opačnom poradí. Najskôr zareagujem na tie posledné, to regionálne prostredie a cezhraničnosť. No, máme národné plány a tu reagujem aj pánovi Henkelovi na jeho otázku. Francúzsky plán, nemecký plán pre digitalizáciu. Naše regionálne plány sú však e, relatívne nezávislé. My sa teda inšpirujeme tými národnými, ale tá cezhraničnosť e, tam e, teda vlastne prevládza, prevláda. Je to už 20 rokov, čo sa e, do tejto nemecko-francúzskej spolupráce angažujem a ja dúfam, že to ešte aj rozšíri e, na ešte väčšie regióny, teda Horný tok, Rína a tak ďalej. A toto je naozaj každodenná aktivita ľudia pôsobiaci v teréne. E, toto je ten rozdiel, čo nás odlišuje od národného programu. To ako by bola taká čerešnička na torte, ten národný plán. Dnes vďaka eh, fondom eh, štruktúrálnym Interreg 3, 4 a dúfam, že aj 5 bude k dispozícii. Mm, a vďaka týmto fondom sa nám podarilo naozaj naštartovať eh, túto cezhraničnú spoluprácu a teda úspešne funguje 7. kadrový rámcový program Horizon 2020 a Fond pre regionálny rozvoj. My sa snažíme nejakým spôsobom tú oblasť digitalizácie IKT a tak ďalej e, v rámci toho 7. rámcového programu a z Horizontu 2020 využiť, teda e, poznať tie e, tendencie a využiť štruktúrálne fondy na tieto účely, pretože toto všetko samozrejme si vyžaduje dobrú koordináciu, partnerstvo, no a už tie expertné znalosti to majú v rukách konkrétni aktéry. No ak sa takýmto spôsobom podarí dosiahnuť konvergenciu e, nápadov Horizontu 2020 a Interreg 5, tak to naozaj bude prínosné pre všetkých a budeme naozaj schopní maximalizovať tie zločené postupy, ktoré po celom území EÚ máme lebo Porta Európa, ak to naozaj chceme využiť, ak sa nám to podarí využiť, tak to bude naozaj obrovská databáza projektov, osvedčených postupov, znalostí, ako by také aký komunotér, ktoré musíme byť schopní zdieľať. A ja hovorím na univerzite svojim študentom stále, že je potrebné využívať projekty e, v rámci 7. rámcového programu, v rámci HORS 2020 a tak ďalej, a že ich potrebné využiť ako také e, databázy, e, ako také základne poznatkov, zručnosti, lebo je to naozaj taká masa know-how, ktorá je súčasťou programov financovaných EÚ. A je škoda, že to až tak veľmi nevyužíva, lebo a to je taký nedávny prípad. Bol tu taký pokus o kapitalizáciu, pokiaľ ide o B a C v rámci Interreg, to je 4C Interreg a boli tam také snahy, e, takúto kapitalizáciu, nejaké syntézy a toto je k dispozícii malým a stredným podnikom, pretože šéf malého stredného podniku takto nemusí na Európa hľadať e, 3-4 dní e, potrebné e, informácie, sociálna oblasť, zamestnanosť a tak ďalej, eh, ale dostali to na jednom mieste, či takéto osvedčené postupy dávať dispozícii, či už vo forme nejakých inkubátorov, eh, nejakých mediátorov a tak ďalej. Eh, pán Stalianska hovoril o API, asociacione peri Piccoli Enterprese. Eh, toto je tiež jedna z zo zložiek zaoberajúca sa transferom veľkých technológií priamo v teréne. Uh, Čiže takéto služby, takéto poradenstvo, toto je vec, ktorú je potrebné ešte posilniť, lebo je to veľmi komplikované. Malé a stredné podniky nebudú mať možnosť podielať sa na tomto know-how a na týchto znalostiach, ak toto neurobíme. Čiže jedna z tých víziev spočíva v tom e, veci syntetizovať, zhrňať a dávať k dispozícii transfer osvedčených postupov, vďaka štruktúrálnym fondom. E, toto je teda vec, ktorá e, funguje v teréne. E, pán kolega, ja som bola vo Vareze a videla som tam transformáciu v rámci High Science išlo o nové umelé hmoty a oni získali strašne veľa času eh, tým, že pochopili ten postup a spojili sa s kolegami, ktoré riešia rovnaké problémy. A to sú tie akcelerátory. Toto je eh, tá vec, ktorú je potrebné pochopiť. Ja som sa snažila skoro všetko zodpovedať, snažila som sa. A, a ešte tá normalizácia. Uh, Naozaj eh, napríklad 3D eh, tlač, ak eh, umožníme rozvoj separátny tu a tam, tak nebudeme mať štandardy, ale aspoň nebudú monopoly, lebo teraz je tu naozaj veľa firiem, ktoré sa snažia natlačiť svoje vlastné normy, štandardy vlastnícke, open innovation alebo open source zatiaľ v oblasti v tejto oblasti nefunguje, čiže nie je to transparentné. Uh, Čiže vystáva otázka, ako v rámci e, týchto platform Open Innovation takéto niečo dosiahnuť. Ďakujem. A teraz pán Zibel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Pokúsim sa na ne e, zodpovedať poradie. Pani Werner, prvý bod. Či sú príklady dobrých postupov v digitalizácii výroby? Áno, sú. Áno, Nedávno ma informovali, že napríklad jeden je v Spojenom kráľovstve. Je to firma, čo vyrába domáce bojlery. Potom sú tu aj ďalšie príklady. My nie sme ale výskumná organizácia, my sme odbory ale organizujeme aj konferencie na túto tému. V, budeme mať jednu začiatkom novembra a tam budú konkrétne príklady. Potom sociálny dialog. To je takto. Digitalizácia je podľa nás oblasťou, kde je potrebný sociálny dialog. A teraz práve s našimi sociálnymi partnermi priemyselnými zamestnávateľmi začíname dialog o všetkých týchto dôsledkoch digitalizácie e, na prácu, na inovácie, aby sme sa dostali vpred. Ide o to, že to je aj to, čo povedala pani Krell. Tieto otázky digitalizácie a ich dopad a to, že sú nové a sú nové pre odbory, sú nové pre zamestnávateľov. Všetky tieto otázky digitalizácie sú novum, všetci to objavujeme a všetci si uvedomujeme, že je to dôležité, že ide o obrovskú transformáciu a že to treba riešiť. A to je našou úlohou našej odborovej organizácie, našej federácie zvyšovať povedomie našich členov o tejto téme, aj našich sociálnych partnerov, pretože aj tí sú konfrontovaní veľmi veľkou, s veľmi veľkou transformáciou, ktorú si možno neuvedomujú. A hovorím o veciach, ktoré sa dejú teraz. A toto je naozaj e, prebiehajúca práca, veľmi dynamický proces – Teraz, pán Henkel, vaša otázka, že či pracovníci v svete IKT potrebujú odbory. Je to provokatívna otázka. Ďakujem vám za ňu. Ale myslím si, že sú tu dve veci. Jedna je, že IKT bolo, bolo alebo je veľmi dynamickým sektorom, kde ľudí najímali po tisíckach. A momentálne tá vyjednávacia sila jednotlivcov by mohla stačiť na to, aby si zabezpečili správny vývoj a e, správny profesionálny postup, pokrok, ale už sme mali stretnutie s, s pracovníkmi, s takými veľkými firmami ako HP, a to sa podobne v Európe a tí si uvedomujú, že ich na medzinárodnej úrovni e, využívajú, že sú pod tlakom, že ich šachujú jedného druhým, že podmienky sa zhoršujú a uvedomujú si, pretože tá istá príčina má ten istý výsledok, uvedomujú si, že kolektívne vyjednávanie, kolektívne akcie majú význam. A na druhej strane americký model, ako som už povedal, je modelom, kde víťaz berie všetko a naozaj niektoré americké filmy sú veľmi bohaté, to je pravda, ale otázka je, že aký sociálny model chceme my. Čo dosiahlo, koľko z tohto bohatstva sa dostalo k americkým pracovníkom, robotníkom. Ako vieme, odpoveď je málo. Málo z toho vieme, že veľké množstvo tohto bohatstva zostalo v rukách tých málo majiteľov veľkých firiem a nebolo prerozdelené medzi hlavnú časť obyvateľstva. My ako odbory hajíme sociálny model, kde každý má svoj podiel, svoj diel tej pridanej hodnoty, e, výhod, prínosov z, benef- e, z inovácií, lebo chceme spoločenskú súdržnosť a to vytvára efektívnejšie spoločnosti v každom smere a preto severoeurópske krajiny, ktoré sú oveľa rovnostárskejšie než ostatné, sú živým príkladom úspechu tohto modelu. Keďže máme ešte trošku času, sú nejaké dotočné otázky? Alebo otázky zo strany tých, ktorí prišli neskôr? Zdá sa, že nie. Tak eh, by som chcel eh, zahájiť druhý panel a udeliť slovo eh, pánovi Hiršovi Kajzenovi, ktorý vedie jedno oddelenie na fakulte e, ekonomiky a e, sociálnych vied na Technickej univerzite e, v Dortmunde. Sústreďuje sa na analýzu stratégií firiem a ich závislosť od zmien v spoločnosti. Nech sa páči, máte slovo, pán profesor. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma predstavili aj za úvodné slova. Určité e, e sociálno-vedecké e, koncepty e, v súvislosti s digitalizáciou by som tu e, chcel rád prezentovať. Pritom sa budem silno vzťahovať na industriálnu priemyselnú výrobu e, z celkom jednoduchého e, dôvodu, pretože v Nemecku e, už dosť e, dlho prebieha diskusia e, na tému priemysel 4.0. Ak by to e, teda fungovalo, Nebudem to teraz dopodrobne vysvetľovať, na to mi chýba čas, ale v Nemecku je toto veľmi známe. Ide o e, tézu, e, ktorá sa odráža v mainstreame e, diskusí na túto tému, že sa momentálne nachádzame na začiatku štvrtej priemyselnej revolúcie, teda toho, čo práve popisujeme slovičkom digitalizácia. No, pýtam sa teraz, že aké predpoklady tento proces má pre pracovné miesta a kvalifikácie k tomu by som chcel prezentovať 5 e, téz, celkom stručne. Prvou tézou, o no, teraz som bol príliš rýchly, je otázka alebo perspektíva, či budeme konfrontovaní so stratou pracovných miest. Tu chcem zhrnúť e, vedeckú aj politickú diskusiu. Je tu viacero názorov, celkovo je tá diskusia veľmi kontroverzná. Na jednej strane sú tu veľmi pesimistické prognózy. Máme tu štúdiu dvoch britských kolegov, ktorí na základe údajov z amerického trhu rátajú s strátou 50, 50 pracovných e, miest v e, budúcich rokoch. Konkrétne teda ide o 47 a e, Hovorí sa, že to budú jednoduchšie, rutinizované pracovné miesta, ktoré budú e, najviac ohrozené, ale aj tie aj v strednom segmente. A na druhej strane, práve v Nemecku, v tomto kontexte máme veľmi optimistické tézy, ktoré vychádzajú z toho, že viac 100 tisíc pracovných miest by sa mohlo v budúcich rokoch e, v dôsledku digitalizácie vytvoriť a s tým by boli spojené aj nové kvalifikácie. Vyvstáva teda otázka, či za podmienky digitalizácie e, tiež e, nastane ten kompenzačný mechanizmus, ktorý sme doteraz vždy pozorovali, teda dlhodobá kompenzácia krátkodobej straty pracovných miest. Ako som povedal, je to e, sporné a úplne nová štúdia v Nemecku vychádza z toho, že z krátkodobého hľadiska prídeme o 610 tisíc pracovných miest, ale z dlhodobého hľadiska by sme mohli rátať s viac než 1 miliónom nových pracovných miest. Ale ako som povedal, sú tu kontroverzné náhľady na to. Druhá téza sa týka otázky kvalifikácia e, organizácie práce, ako sa budú vyvíjať. Tu e, máme pre sebou model s dvoma rôznymi eh, perspektívami. Jednou je skôr eh, tak, eh, taký pesimistickejší náhľad A teda máme tu teda tézu, ktorú nazývame upgrading a teda, že s digitalizáciou a narastom informácií a tomu, že sú ľahšie k dispozícii, e, bude, e, budú e, vznikať vyššie nároky na kvalifikáciu a teda bude tu teda aj potreba vytvárať lepšie kvalifikované pracovné miesta. Na druhej strane tu máme tézu, pokiaľ ide o vývoj kvalifikácie, ktorá vychádza z čas väčšej polarizácie medzi pracovnými miestami a kvalifikáciou, je jadrom je, že obzvlášť e, tie e, pracovné miesta, ktoré sú v strede, ktoré sú trošku rutinované, tieto budú digitalizáciou a informatizáciou odbúrané. A bude tu teda e, vznikať rozkol E, smerom nahor, e, tu budú vznikať e, náročnejšie pracovné miesta, aj smerom nadol, celý rád veľmi jednoduchých pracovných miest, ktoré tu budú ostávať aj z dôvodu vlastne nákladov alebo manuály zručnosti, ktoré sa nedajú teda digitalizovať. A potom e, tu máme takú, tak, také schematické zobrazenie. Na jednej strane vidíte po, po, polarizovanú organizáciu, stredné úrovne e, zmizli z tohto obrázka. Je tam tá vrchná časť, ktorá sa posilňuje a potom tu ostáva zjednodušená, taká vykonávajúcia úroveň, kde sa toho veľa nedieje, kde sú tie pracovné miesta, ktoré nie sú až tak náročné. A potom na druhej strane máme organizáciu, ktorú nazývame metaforicky e, krdľovou. E, to je teda e, také modelové zobrazenie upgradingu, kde personál je, teda prejavuje vlastnú iniciatívu, má veľkú slobodu vo svojom rozhodovaní, pri svojej práci a podobne. Sú to dve e, odlišné schematické perspektívy, o ktorých sa momentálne veľmi e, intenzívne diskutuje. O polarizácii hovoria e, hlavne kolegovia z USA a o upgradingu o tej sa hovorí hlavne v kontexte tej diskusie v Nemecku priemysel 04. A potom tu máme ešte tretiu tézu. Keď to všetko zhrnieme v dôsledku digitalizácie, e, nám tu vznikne určitá flexibilizácia a budú sa odstraňovať hranice v práci. Takže e, v rámci firiem sa budú odstraňovať e, hranice, dotrajšie štruktúry budú erodovať a tu pripomínam e, model e, tej krdlovej organizácie. A potom tu máme projektovú organizáciu, časovú organizáciu, e, crowdworking interne vo firmách. A nad rámec tohto veľkou témou je niečo, čom sa intenzívne diskutuje už dlhšie. Sú to také, takéto odstraňovania Eh, bariér aj medzi eh, firmami na vyššej úrovni než jednotlivé firmy. Eh, vychádza sa napríklad z internetových platform v oblasti výskumu a vývoja v inžinieringu, túhady, crowdworking, crowdsourcing. Efekty hlavne crowdwork a crowdsourcingu Eh, sú eh, často dvojaké. Na jednej strane sa značne eh, pre zamestnancov zväčšuje rozsah ich pôsobnosti, na druhej strane je tu strach masívneho zhusťovania a toho, že pracovné miesta nie sú, nie sú isté. A teraz by som prešiel k štvrtej perspektíve, k štvrtému bodu, keď ich teraz mám všetky zhrnúť, tieto perspektívy, Treba povedať, že momentálne tu nemáme žiadnu jednot, jednotnú tézu, jednotné smerovanie vývoja. Ale ak sa pozrieme e, na budúcnosť, máme tu možnosti voľby, ktorým smerom chceme, aby e, teda práca sa e, pohla. Pretože musíme vychádzať z toho, že síce tu máme situáciu tlaku zo strany e, teda technológií, ale tieto nemajú nejaké pevne stanovené e, dopady na prácu. Takže keď e, chceme mať vplyv na prácu, to, a to musíme v kontexte digitalizácie, tak pomocou technológií musíme sa podať nad rámec technologického vývoju, musíme to vnímať ako sociotechnický systém, na jednej strane tu máte samozrejme technológiu, ktorá zohráva svoju úlohu, na druhej strane prácu a kvalifikácie. A potom je tu otázka organizácie, ktorá je veľmi dôležitá. Takže ako potom napokon bude vyzerať práca, to súvisí aj s otázkami toho, ako bude vyzerať organizácia, komunikačný proces. To nie je nová perspektíva, ale v kontexte digitalizácie ju treba stále znova opakovať. Technika, organizácia a práca ako celkový systém e, sa musia e, vnímať dokopy, aby sme vypracovali tie správne stratégie, súvisí to s, poli- s pracovnou politikou, so strategickými rozhodnutiami podnikov. A prejdem k poslednému bodu. Ak celkom máme zhrnúť e, diskusiu o digitalizácii. Na jednej strane musíme hovoriť o rizikách, e, ktoré som už spomenul. Na jednej strane je tu e, nebezpečenstvo dekvalifikácie, nebezpečenstvo automatizácie pracovných miest alebo ich odburávania, obzvlášť tých na nižšej a strednej úrovni. E, a potom je tu riziko, že digitalizáciou e, sa e, e, zvýši kontrolný potenciál cez prácu a potom vystáva otázka, ako firmy budú využívať alebo nebudú využívať tento kontrolný potenciál. Potom máme odstraňovanie hraníc a flexibilizáciu a v Nemecku sa diskutuje intenzívne aj o tom, čo digitalizácia znamená pre malé a stredné podniky. Máme tam veľkú averziu e, z tohto e, sektora voči e, teda priemyslu štvrtej generácie. A na druhej strane tu máme veľké príležitosti. Situáciu takú, že táto diskusia o štvrtej generácii priemyslu nás povedie možno k humanizácii práce, k novým formám práce. Máme šancu naozaj diskutovať a e, meniť e, spôsoby práce, ktorá by aj viac odpovedala veku a potom máme aj šancu priemyselnú prácu a jej atraktivitu u mladej generácie zvýšiť. Poznáme to z Nemecka aj z iných krajín. Mladá generácia uteká na univerzity a e, pracovné miesta v priemysle tie sú čoraz menej zaujímavé. A napokon, e, keď digitalizácia sa e, teda rozbehne na priemyselnú e, výrobu a teda keď priemysel generácie, bude rozbehnutý, budeme tu mať stabilnú, stabilný, stabilné pracovné miesta v priemysle. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán profesor Hirsch Kreisen. Slovo teraz dostane pán Manuel Gamela, tiež približne na 10 až 15 minút. Pán e, Gamela bol e, e, profesorom na Technickej univerzite v Madride, Univerzite Karla IV momentálne e, e, pracuje na štúdiu nových produč- produkčných modeloch. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz e, budem hovoriť po španielsky. Chcel by som teraz hovoriť o, o vplyve e, teda digitalizácie ako e, zástupca našej, našich odborov v Španielsku. My si uvedomujeme, ako digitalizácia technológií prebieha a aký pokrok v IKT v tejto súvislosti prebieha a vytvorili sme tú digitálnu platformu v roku 1987 počítače boli už e, vlastne takmer všade v oblasti štatistiky a e, výroby. Teraz hovoríme o štvrtej priemyselnej revolúcii, revolúcia 4.0, kde hovoríme o veľkej inovácii produktov a procesov, o reštrukturalizácii hodnotových reťazcov, firiem, ktoré tvoria tkanivo podnikateľskej sféry. Samozrejme, digitalizácia napomáha e, v určitých oblastiach, ale sú tu aj e, určité problémy a treba sa na ne pozrieť aj z politického hľadiska, aj celoeurópskeho hľadiska. Digitalizácia a vznik nových e, produktov to nahradzuje tie staré, a nahradzajú e, staré a zastarané pracovné miesta. Tiež sa zniží e, objem pracovných miest. Nie všetky výrobky môžu e, využiť toto na zvýšenie výroby, pretože sú určité oblasti, ktoré sú naozaj silne zasiahnuté týmito zmenami a preto úlohou je vytvoriť e, tú vysokú zamestnanosť, e, zachovať e, existujúcu zamestnanosť a vykompenzovať teda stratené pracovné miesta. V tomto zmysle verejné inštitúcie musia zohrávať proaktívnu úlohu a realizovať programy zamerané na infraštruktúru a verejné služby aj keď sú e, tieto e, prostriedky obmedzené. Predsa máme prostriedky týkajúce sa ľudských zdrojov. A potom tu máme pracovné miesta, ktoré vzniknú na novo v dôsledku digitalizácie priemyslu. Tie si budú vyžadovať nové zručnosti a znalosti, rozvoj digitalizácie, si vyžaduje neustálu prácu na e, zvyšovaní kvalifikácií, znižuje poč počet nekvalifikovaných alebo nízkokvalifikovaných pracovných miest. V rôznych e, prípadoch to má e, vplyv na prípravu nových pracovníkov, na zvyšovanie požiadaviek na tých, ktorí už zamestnaní sú. bude to mať vplyv aj na vzdelávací systém na všetkých úrovniach. Od e, základnej a všeobecnej úrovne, kde, to, e, kde ide o vytvorenie všeobecne priateľského prostredia, až po konkrétne miesta, kde sa majú vytvárať e, pokrokové problémy na to, aby sa vyškolili noví ľudia schopní pracovať v tejto novej ére. Zapojenie súkromného verejného života, to si vyžaduje verejné kroky, pretože nie je možné zabezpečiť, aby súkromné investície použité v tejto oblasti e, sa vrátili social sólida en la vanguardia de estos procesos de digitalización que represente del orden 20 eh, tu máme na úrovni Európskej únie a eh, budeme tu potrebovať aj špecialistov v oblasti informačných technológií v horizonte, teda rok 2020. A samozrejme potom ide o ďalšie vzdelávanie tých, ktorí už teraz sú na trhu práce. A potom je tu ďalší eh, komplex otázok, vznik nových nerovností v jednotlivých eh, regiónoch. Na jednej strane tu máme ďalší rozvoj, aj obsoletnosť určitých profilov. To sa týka všetkých eh, zamestnancov. Treba sa tu samozrejme snažiť aj o krátkodobé zlepšenie, ale tu je dôležité zainteresovať do toho aj politiku. Dôležitá je tu téma vzdelávania a potom sektorová e, špecifickosť. Tu je dôležitá otázka podnikov, asymetria informácie. Tuto môže dôjsť k oligopolom v e, rôznej miere aj vo vzťahu na digitálne platformy. Samozrejme, musíme v demokraciách vždy myslieť na to, že budeme sledovať takýto vývoj a budeme ho regulovať. Máme tu digitálny vnútorný trh, e, tu ide o to, že chceme odbúravať prekážky, ale špecializácie v jednotlivých e, krajinách a regiónoch so sebou prinášajú aj určité riziko z e, priemyselného alebo sektorového e, pohľadu, kde môže e, dôsledku nich tohto dôjsť k nerovnostiam. To treba tiež riešiť na politickej úrovni. Potrebujeme na európskej úrovni mechanizmy, ktoré by takéto aspekty zohľadňovali. A ešte som chcela, chcel niečo dodať k pracovným vzťahom v Európe elektronické nástroje, ktoré máme k dispozícii, vedia, vedia, vedú k rôznym e, výsledkom. Mnohí e, e, zamestnanci teraz môžu byť aj na diaľku kontrolovaní v každom časovom momente svojimi zamestnávateľmi. Digitalizácia vedie aj k delokalizácii činností Existujú aj siete malých podnikov a zamestnancov. Samozrejme, tu treba myslieť aj na to, že títo majú eh, iba určitú čiastočnú autonómiu, lebo závisia od svojich firiem. Eh, treba zvyšovať hospodárskú efektivitu, podporovať kreativitu, inovácie. A ide samozrejme aj o flexibilitu, ale pre zamestnancov. Táto flexibilita je samozrejme niečo, čo e, stabilitu a pracovné podmienky ohrozuje a teda ohrozuje aj ich každodenný život. A potom e, tá rozptýlenosť v sieťach, e, to má vplyv na teda centra podnikov pre zamestnávateľov. Tu vznikajú, vystávajú nové formy odborové činnosti, zabrať sa teda novými uh, pracovnými e, podmienkami. Vzniká tu čoraz viac medzinárodných sietí, je potreba koordinovať sa na úrovni odborov nad rámec jednotlivých hraníc národných štátov. To sú teda výzvy, ktoré vyvstávajú pre odbory v Európe. A keď sa tým e, budeme správne zaoberať, môžeme veci pozitívne ovplyvniť a riešiť Ide o to, aby veci spoločnosti eh, prebiehali pozitívnym smerom. Eh, mohlo by to eh, motivovať aj podniky zlepšovať svoju konkurencieschopnosť. Naše inštitúcie tiež musia zohľadňovať, sledovať tento vývoj aj v oblasti pracovného práva, kolektívne vyjednávanie, toto sú otázky, ktoré spadajú aj do pôsobnosti Európskeho parlamentu. Okay, Ďakujem pekne a teraz poďme k rečníkom v mene skupín. Ann Sander v mene EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem obom vystupujúcim za naozaj kvalitné prezentácie, s ktorými vystúpili Hm, veľa ste hovorili o dopadoch digitalizácie firiem na jednotlivcov, na ich zručnosti. Hovorili ste tiež aj o otázke organizácie podnikov a tiež ste hovorili o vzťahoch medzi podnikmi. Hm, hovorili ste ďalej aj o, o odborovej činnosti, ale je tu jedna vec, o ktorej sa hovorilo veľmi málo, mám na mysli dopad na územie. Čiže moja otázka na vás v tejto súvislosti. Máte pocit, že digitalizovaná ekonomika posilní metropolné e, zóny alebo Naopak, alebo paralelne to pred, bude predstavovať aj nové príležitosti pre vidiecké oblasti, lebo sa zmení to, ako pracujeme. Čiže k akým zmenám dôjde, budú mať tieto zmeny vplyv na územie, alebo ten vplyv bude nulový. Ďakujem pekne. Teraz pani Werner za SAD, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj hosťom. Naozaj kvalitné prejavy si pripravili. Mala by som otázku na profesora Hirša Krajncena. Vy ste veľmi dobre opísali, kde sú tie príležitosti a v čom spočívajú problémy, pokiaľ ide o digitalizáciu, hlavne pokiaľ ide o pracovné pomery. Mohli by ste, prosím, niečo doplniť ešte k tým e, časovým otázkam, hovorí sa o revolúcii, ale skôr je to evolúcia, čiže e, z časového hľadiska, v akom horizonte sa to odohrá a Tiež ste hovorili aj o platforme e, priemysel 4.0 v Spolkom Nemecko, ale deje sa to aj v iných krajinách. Takže nebolo by podľa vás na čase začať užšie spolupracovať, alebo máte pocit, že sú tu veľké rozdiely v mentalite, v prístupe, lebo je to vlastne európska téma, na ktorej by sme mali pracovať spoločne. A ďalšia otázka, aké výzvy alebo aké požiadavky na politiku podľa vás v tejto súvislosti vyvstávajú. Ďakujem. Ďakujem. Ak dovolíte, aj ja by som položil v mene ECR zo pár otázok. Prvá otázka pánovi profesorovi. Do akej miery, prosím, táto priemyselná revolúcia sa líši od tých predchádzajúcich? alebo mm, je tu nejaká výhoda, na ktorú sa ťa nezamerali, lebo si spomínam, teda ak si spomínam správne, pamätám si, že pokiaľ ide o tú prvú priemyselnú revolúciu, keď sa diala, tak eh, mnohých mrzelo, že musia opustiť svoje domovy, svoje rodiny, aby sa dostali do tých fabrík, ktoré boli niekedy veľmi vzdialené. A teraz vidíme, že cestovať nie je potrebné, ten, kto cestuje, sú tie byty a bajty a vy môžete ostať doma. Takže nie je toto náhodou jeden z aspektov, ktoré by sme mohli preštudovať, že by to možno bola veľká výhoda e, v rámci priemysel 4.0. A pán Gamela, vy ste zo Španielska, to je krajina, kde je nezamestnanosť veľmi vysoká, hlavne nezamestnanosť mladých a aj Španielsko teraz e, je terčom utečencov. Čiže ak e, platí, že ak tá pozitívna, optimistická verzia pána profesora, ak tieto jeho pozitívne predpoklady výjdu, teda, že z krátkodobého hľadiska budú ohrozené pracovné miesta, ale z dlhodobého hľadiska ich vznikne oveľa viac, Čiže ak toto platí, nemohlo by toto prispieť k dramatickému zvýšeniu krátkodobej nezamestnanosti? A teraz pán Ransdorf za GUNGL, nech sa páči. Ďakujem. Zvláštne, že neviete dobre vysloviť moje meno. Ja nemám pocit že by eh, bolo až také cudzie vášmu jazyku, no ale nevadí. Musím povedať, že moja otázka je hlavne reakciou na to, čo povedal pán profesor vo svojom prejave. Ja som čítal Lorenza Summersa, Viete, že on je na čele tej hospodárskej skupiny prezidenta Obamu a ide o jedného z lídrov procesu liberalizácie finančných trhov a on pred časom vyhlásil, že pokrokové západné spoločnosti nemajú absolútne žiaden potenciál rastu a že na zvýšenie rastu majú jedinú možnosť a to rozvíjať špekulatívne bubliny, ktoré nakoniec skončia, ale v istom čase môžu ten rast umocniť. Čiže ako to prosím vnímate vy? tento naozaj divný nápad jedného z predstaviteľov mm, americkej vlády, alebo teda mm, kruhov blízkych americkej vláde. Ďakujem. Teraz ďalšia rečnička. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, ktorí vystúpili. A ja mám teda otázku, čo robiť, lebo my sme regulovali spoločné trhy v oblasti telekomunikácie, technológií, na podporu inovácií, ochrany spotrebiteľa a tak ďalej, ale mm, nepodarilo sa nám e, to, aby náš priemysel bol na popredných miestach digitalizácií celosvetovo. Čiže e, prosím vás, nám, čo by Európa mala urobiť, aby sme opäť boli na tých popredných priečkách lebo sú tu krajiny, respektíve regióny, kde digitálne pokrytie je dobré, taktiež vzdelávanie, ale nevytvára to pracovné miesta v Európe. Čiže ako by ste vy odporúčali postupovať, podporiť existujúce štruktúry, existujúce firmy a odvetvia, lebo ja som tak medzi riadkami vypočula, že malé a stredné podniky eh, v Nemecku nepodporujú priemysel 4.0, čiže ten priemysel, aby bol naozaj inovatívny, eh, a to je tiež vec pohľadu, pretože aj priemysel môže inovatívny, môžeme podporiť jeho digitalizáciu, ale kde nájdeme tú rovnováhu my ako politici, tak aby tie inovácie sa mohli vytvárať, ale aby sme sa zároveň nezbavovali eh, nášho priemyslu, lebo eh, sme už oveľa toho prišli. 400 tisíc v Nemecku, eh, vo Fínsku máme len 6 miliónov obyvateľov a prišli sme 200 tisíc pracovníkov v priemysle a ja som plne presvedčená, že digitalizácia bude prínosná ale v digitálnej ére E, sme tú vzdialenosť e, najskôr eliminovali a teraz ako keby sa vracala. Čiže priemyselná digitálna politika, tá nám podľa mňa stále chyba. Ďakujeme pekne. A teraz pán Kalil Húhane z Digiconnect za komisiu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za to, že môžeme vystúpiť na tomto dôležitom vypočutí. Áno, digitalizácia priemyslu dôležitá téma. Za komisiu chcem povedať toľko, že sa tým zaoberáme a to z rôznych uhlov pohľadu. Máme dialog e, s zastupcami javných iniciatívy, ako napríklad e, e, Smart Industry, Industrie de Future alebo Industry 4.0 a nás to berieme veľmi vážne. Náš komisár organizoval viacero e, okrúhlych stolov, aby sme sa teda naozaj popasovali s touto otázkou. Digitalizácia priemyslu je samozrejme na priemysle, ale my ako verejní činiteľia musíme tvoriť dobré rámcové podmienky na investovanie, na modernizáciu, tak aby naozaj e, produkcia bola čo najinovatívnejšia, lebo vidíme, že e, sú tu e, potrebné zmeny, nové podnikateľské modely e, a tak ďalej, ruka v ruke s novými technológiami. Takže takých 6 základných línií, ktoré vnímame. Prvé dve sú takým predpokladom rozvoja digitálneho a digitalizovaného priemyslu v Európe. Ide o prechod k plnému, skutočnému jednotnému trhu v oblasti digitálu, aby mohli firmy naozaj rásť, aby ten potenciál bol plne daný, aby sa mohli rozvíjať produkty a služby, ktoré budú k dispozícii na celom území ďalej. Lákanie rastu, investícií a tak ďalej, to všetko sú, slúži jednotný trh a máme 16 krokov, ktoré predstavila komisia na to, aby sa ten jednotný trh naozaj vytvoril. A druhá predpo, druhý, druhý predpoklad, druhá podmienka, dostupnosť financovania a modernizácia produkcie pre veľké, stredné a malé a stredné podniky, investičný balík, v rámci toho osobitná strategia pre malé a stredné podniky. Toto je vec, ktorá by mala podporiť dostupnosť financií pre všetky firmy v Európe, ktoré chcú investovať. Takže to sú také tie predpoklady, ktoré sú veľmi dôležité. Jednotný eh, trh v oblasti digitálu a dostupnosť financií. Nad rámec toho máme štyri ďalšie línie, ktoré sa zameriavajú na to, čo ste tu vy povedali. A to sú veci, ktoré chceme ďalej rozvíjať, samozrejme s radou, s parlamentom a s všetkými aktérmi. Poprvé, zameranie na malé a stredné podniky a firmy, ktoré nie sú vyslovene tech, e, technického charakteru, e, čiže to sú také aktivity, je ich viac, ale uvedem iba jednu ako príklad, lebo je to dobrá reakcia na tie otázky, ktoré tu padli. Ide o to, aby každý malý a stredný podnik, vzhľadom tu, kde je v Európe, aby mal prístup ku kompetenciám, ktoré sú potrebné na digitalizáciu. A ja súhlasím s tým, čo sa tu uviedlo, že digitalizácia priemyslu, že to nie je iba nejaké pripojenie na internet, nie ide o investovanie investovanie do nových digitálnych technológií rôzneho druhu, ktoré sú potrebné tak, aby firma mohla inovovať a vytvárať väčšiu pridanú hodnotu, vytvárať viac pracovných miest a tak ďalej. Takže každý malý a stredný podnik by mal mať možnosť e, prístupu k takýmto poznatkom, takýmto kompetenciám. A toto môžu robiť regióny, členské štáty. A spolupracujeme na tom s nimi, ale aj na európskej úrovni môžeme my pomôcť e, prepojiť e, tieto centra medzi sebou, aby malé a stredné podniky mali prístup k informáciám z celej tej siete kompetencií prostredníctvom svojho vlastného kompetenčného centra alebo organizácie, ktorá je danej firme najbližšia. Toto teda v rámci toho prvého piliera, pokiaľ ide o prístup k technológiám, ku kompetenciám pre všetky firmy kdekoľvek v Európe. To je prvá línia. Druhá línia. Tá sa týka podpory priemyslu formou súkromnoverejných partnerstiev, čiže Európa by mala prispieť ku kľúčovým platformám tvorby hodnôt, čiže IKT, web platformy, operačné systémy, softwareové a hardwareové nástroje, ktoré sú potrebné na prepojenie našich domov, vlakov, aut a tak ďalej, prepojenie e, s internetom, čiže súkromnoverejné partnerstvá, inovácie, výskum, vývoj, áno, ale aj štandardizácia, prístup k zručnostiam a tak ďalej. Teraz tretia línia, tá sa týka prispôsobenia našej pracovnej sily, čiže ide o tie zručnosti, nové zručnosti, školenia, preškolenia. Toto robia hlavne členské štáty, lebo sa tu uplatňuje princíp subsidiarity, ale dá sa veľa ponaučiť aj zo skúseností medzi krajinami, medzi regiónmi a kolektívne sa môžeme naozaj snažiť zmodernizovať našu pracovnú silu alebo ju prispôsobiť, aby mala potrebné zručnosti, či už mladí, alebo aj tí, ktorí už sú v pracovnom procese. A toto je vec, ktorou sa tiež zaoberáme. Potom štvrtá línia, nadrámec digitálneho jednotného trhu a investícií. To je vnímanie priemyselných záujmov, pokiaľ ide o legislatívu. Čo sa dá urobiť v rámci jednotného digitálneho trhu, ochrana údajov, vlastníctvo údajov, voľný tok údajov a tak ďalej. A čo digitalizácia prináša, pokiaľ ide o revíziu existujúcej legislatívy, vrátanie aj zjednodušovania oblasti ako um, zodpovednosť alebo e, ručenie, potom bezpečnosť, potom samostatnosť, ktorú prinášajú digitálne technológie a s tým spojené nové výzvy, ktoré je potrebné riešiť Takže toľko stručne k tomu, čo robí komisia v tejto oblasti a spolupracujeme, spolupracujeme so všetkými aktérmi a chceme pripraviť taký implementačný plán, ktorý naozaj pretaví do praxe všetky tieto spomínané aktivity. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak nemá nikto žiadne ďalšie otázky, nevidím tu nikoho takého, tak poprosím najskôr pána profesora Hirša Krajnzena, aby sa ujal slova a odpovedal na otázky, ktoré boli určené jemu. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Dva alebo trikrát sa objavili otázky toho, čo môže urobiť politika. Veľa tu už oznielo na tému toho, čo sa na úrovni EU deje. A ja by som snad doplnil dva či tri aspekty, alebo zdôraznil. Poprvé, to je aspekt, kde moja kompetentnosť nie je až taká, ale kolegovia z oblasti produkcie a informatiky eh, argumentujú eh, stále tým, že EÚ na úrovni EÚ musí konať eh, práve v oblasti normalizácie tvorbe štandardov. Čiže Týka sa to takých e, údajov, týka sa to problém, bezproblémovej e, komunikácie a e, bezpečnosti údajov, to je veľmi dôležitá vec. A sú tu také tézy z Nemecka a od dial, že keď sa pozrite na Daimler a konštruktnota banku, tak e, tam tiež pôsobili hackery. E, Alebo, toto je proste e, vec, ktorú je potrebné riešiť ako prioritnú. Potom druhá dôležitá vec, čo môže urobiť politika, malé a stredné podniky. K tomu sa tu už e, viacero veci povedalo a ja by som povedal takú anekdotu, e, snad to ešte e, trošku zdramatizujem. Ja som hovoril s jednou zo zástupkyň dodavateľských kruhov pre automobilový priemysel a oni sa snažili v súvislosti s priemyslom 4.0 poukázať na problémy, ktoré tu e, vystávajú. Pozrite sa, my musíme ohýbať plech a zarábať peniaze na takéto teoretizovanie, nemáme absolútne žiaden čas. A toto je podľa mňa štruktúrálny problém malých a stredných podnikov a tu sa musí niečo udiať na politickej úrovni. Čiže spolupráca, zosietenie a osviečené postupy je naozaj potrebné e, nejakým spôsobom pôsobiť e, aj na politické úrovni a týka sa to aj finančného manevrovacieho priestoru. Aj to sa tu už hovorilo. A potom ešte otázka odbornej prípravy. Ako podporovať nie len kompetencie IT, ale ja z výskumov vnímam aj ten problém, že kompetencie v oblasti IT je potrebné prepojiť s potrebným odborným vzdelaním a produkčným vzdelaním, teda obe veci prepojiť a integrovať, lebo to je problém. Lebo čistí informatici, áno, to môže byť dôležité v určitých oblastiach, ale v priemysle nám to až tak veľmi nepomôže, lebo oni nechápu absolútne nič z toho produkčného procesu, e, z tej jadrovej činnosti, čiže toto je potrebné ešte nejakým spôsobom koncepčne rozpracovať. Ďalšia vec, ako to vyzerá s regionálnym rozvojom, eh, s oblastiami, pokiaľ ide o klastre a tak ďalej, ja si myslím, že digitalizácia, že to je hlavne prepájanie produkčných reťazcov alebo hodnotových reťazcov, že toto je príležitosť eh, tvorby klastrov. Sú tu také tézy podložené, že digitalizácia vedie k tomu, že v minulosti teda dochádzalo k presunu produkcie inám a teraz sa vracia, pretože je väčšia automatizovanosť, je potrebná väčšia rýchlosť, a flexibilita a tiež to zosietenie, pozrieť zosietenie zohráva momentálne veľmi dôležitú úlohu a toto teda predstavuje nové príležitosti pre regionálny rozvoj a tomu samozrejme patria aj malé a stredné podniky. A keď tu budú dobré príklady, tieto môžu prilákať aj ďalšie. Čiže prepojenie, áno, ale to súvisí bezprostredne s regionálnym rozvojom. A digitalizácia teda prináša príležitosti aj pre vidiecké oblasti. Ako dlho to bude trvať, ako je teda s tým časovým harmonogramom. No, tu sa protagonisti sporia a ani so mnou to nie je inak. Ja teda vnímam tú tézu Disruptive Innovation Process, že teda ide o revolúciu a potom je tu ďalšia perspektíva a tým často argumentuje malé a stredné podniky, že firmy si nemôžu dovoliť veľké a rýchle inovácie tohto typu, pretože e, sú konzervatívne z hľadiska štruktúr nákladov, ide o postupnú optimalizáciu postupov, čiže z tejto perspektívy e, by to skôr bola evolúcia. Čiže by som diferencoval na jednej strane veľké podniky, e, ktoré sú zamerané alebo stoja na technológii, hidden giants a potom malé a stredné podniky, tie na to potrebujú oveľa viac času. A ešte posledný bod, to chcem spomenúť, a to, čo je teraz to nové, čo je to nové na tej aktuálnej štvrtej priemyselnej revolúcii. Nuž, len keď sa to pozrite z technologického hľadiska, prepojenie, zosietenie a potom cyber physical systems, teda komponenty založené na inteligencii, také, ktoré budú môcť interagovať autonómne. To je technologická otázka. Čo je ale napínavé, alebo ešte napínavejšie, a to je podľa mňa zatiaľ ešte nespracované vedecky ani politicky. To sú tie sociálne dopady. Lebo vy ste hovorili o tej prvej priemyselnej revolúcii, teda nová pôvodná akumulácia, ako to nazval Marx, ale je tu aj iná perspektíva týkajúca sa regulácie práce, týkajúce sa úlohy odborov do budúcna, úlohy alebo otázky toho, aké kvalifikácie budú potrebné, kde budú ľudia v najbližších rokoch pracovať a tak ďalej nové potenciály, ktoré vzniknú a ktoré bude potrebné nejakým spôsobom riadiť. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalší Hege Müller. Poznamenal som si otázky, aby som mohol na ne odpovedať. ako predstaviteľ e, španielských odborov, pracovnej skupiny španielských odborov. Hovorilo sa tu o dôležitosti územného aspektu, o zmenách v územných väzbách, organizáciách, ktoré, priniesla, ktoré priniesli digitálne siete. Myslím si, že tu je tu viacero aspektov. Keď hovoríme o organizácii území z hľadiska mm, vidieckých a mestských oblastí, tak si myslím, že tu sú príležitosti na rozvoj vidieka, vidieckých oblastí a, a vzdialenosť e, urbánnych centier, ktoré by bránili ľuďom pracovať. Potom chcem svojej dochádzať za pracou. Potom chcem ešte poukázať na geoekonomický aspekt, vzťahy medzi juhom a severom, medzi krajinami a oblastiami s rôznou špecializáciou, ak by sme to tak povedali. A tu toto predstavuje skutočné riziko, dualizácia alebo rozdelenia. Je tu riziko, kde by ekonomické činnosti, ktoré dokážu menej využívať digitálne príležitosti, skončia tak, že sa budú koncentrovať v určitých regiónoch. A samozrejme, zmeny, ktoré prináša digitalizácia, budú mať vplyv na všetkých ekonomických hráčov, ale nie v rovnakej miere a nie v rovnakou rýchlosťou. Napríklad ja som z krajiny, kde sa spomína rast možnosť ekonomických bublín, ale ja som z krajiny, kde sme mali veľký staviteľský boom a cestovný ruch a služby súvisiace s cestovným ruchom, čo je veľmi dôležité. A samozrejme stavebníctvo a e, cestovný ruch budú tiež ovplyvnené a budú mať aj osoch z priemyslu 4.0 alebo revolúcie, priemyselné revolúcie, ale bude to iné v jednotlivých sektoroch. E, uvidíme, že či budú mať 3D tlačiarne nejaký vplyv na cestovný ruch, ale tam je to otázne, že? Ale iné odvetvia určite budú mať vplyv na cestovný ruch. A uvidíme, roboty sa budú určite používať vo veľkej miere, možno aj v stavebníctve. Takže tu vidím rizika z teritoriálneho hľadiska. A otázkou je, ak, ako sa táto revolúcia, ak je to naozaj revolúcia, líši od predchádzajúcich priemyselných e, e, revolúcií, ako rýchlosťou budú prebiehať zmeny. Ja si myslím, že v každom období má človek pocit, že prežíva to najdôležitejšie obdobie dejín Takže to neznamená, že tie zmeny eh, v jednotlivých obdobiach boli nejaké špecifické, alebo že by tá rýchlosť bola iná. Pravdou je, že rýchlosť zmeny sa časom zväšuje a je pravdepodobné, že zmeny budú v súčasnosti prebiehať rýchlejšie. Ale zmeny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 že tie novovznikajúce siete sa budú vyvíjať rýchlejšie, pretože vychádzajú zo skúsenosti budovania predchádzajúcich sietí. Potom je tu ten závažný problém nezamestnanosti. V Španielsku máme teraz týmto osobitný problém a to súvisí práve s tými špekulatívnymi bublinami. Ak hovoríte, že že dobrý európsky model zmeny je ten, ktorý prichádza od jednej bubliny k druhej, tak to znamená, že akceptujete, že vždy, keď taká bublina praskne, e, bude sprevádzaná veľmi významnými spoločenskými alebo sociálnymi škodami. A samozrejme, Európsky priemysel, ako niekto už povedal, má problém e, byť tou vedúcou silou takýchto zmien. A ja som tu poukázal na, túto, na ten paradox medzi komputerizáciou a produktivitou. Z hľadiska technologického vodcovstva Európy Ľudia vždy hovoria o európskom paradoxe aj, o tom probléme získať zručnosti od výskumných centier a z univerzít a pretransformovať ich na priemyselné vodcovstvo, tak keď sa na toto pozrieme z pohľadu odborov, tak si myslím, že odbory v Európe sú pripravené oddeliť e, bezpečnosť alebo rozlišovať medzi bezpečnosťou a rigidnosťou. Rigidnosť by bola naozaj ohrozením európskeho priemyslu, ale my ako odbory chceme zabrániť tomu, aby sa veci zamieniali, aby sa zamienial boj proti tuhosti, rigidite s tým, že zvyšujeme e, neistotu pracovných podmienok. A teraz ešte profesor Ledik by chcel ešte raz e, niečo povedať, e, pretože zazneli tu otázky, ktoré sa týkali aj jej vlastnej prezentácie. Áno, áno, ja k tým vedeckým oblastiam by som chcela doplniť a k tej rovnováhe, pokiaľ ide o územia. Ja som šéfkou už 20 rokov rurálneho technopolu, ktorý sa venuje eh, technológiám. Eh, naozaj už 15 rokov je to tempo vysoké, e-commerce, platformy a ďalšie technologické otázky. To všetko riešime, ale čo nám teraz chýba, to sú tí mladí, generácia Y, pre eh, ktorých eh, eh, často technológia je synonymom mesta a nevidieka. Čiže to sú mladí, ktorí možno ani nevedia šoferovať, um, lebo eh, nejaké električky alebo eh, vlaky. Eh, toto sú veci, ktoré fungujú a nie je potrebné ísť vlakom. Áno, udržateľný rozvoj, to je výborné. Idú pešo alebo na bicykli alebo verejnou dopravou. No ale pokiaľ ide mm, o vidiek, tak to ich vôbec neláka, lebo nemajú ani auta a ako hovorím, snaď polovica z nich nemá ani vodický preukaz, čiže práca na nejaké Um, vidieku je úplne vylúčená. Čiže táto, táto uh, generácia Y uh, s obrovskými technologickými zručnosťami, tých, ktorí vstupujú na trh práce 20 rokov, tam budú uh, špičkou, tak oni majú radi betón, oni majú radi mesto a toto je potrebné zohľadniť. Možno je to vec osobitne francúzska. Ja sa teším, že vo Fínsku, pokiaľ ide o tie data centra a nové aktivity, nové univerzity, u vás, pani poslankyňa, to je pekné, ale pokiaľ ide o naše podmienky, mňa mrzí, že ten vidiek sa opúšťa a podniky, ktoré fungujú v Alsasku, máme napríklad podniky naozaj veľmi kvalitné, priemyselné vo vidieckých oblastiach a tie majú problémy nájsť inžinierov, majú problémy nájsť mladých šéfov, pretože ten vidiek pre nich nie je zaujímavý, tak ako to bolo v prípade ich rodičov. Ďakujem. Pán Zibel. Pán Zibel, áno. Veľmi stručne, aby som povedal na otázky pani Kunkula Natrič, čo bude priemyselná politika e, pre Európu. Nechcem zachádzať do detajlov, ale tie dokumenty, z ktorých som vychádzal, poskytujú určité predstavy politik. Myslím si, jedna z vecí je štandardizácia Eh, má to dva smery. Poprvé budú to normy pre digitálnu digitalizáciu priemyselnej výroby. To musí existovať veľmi rýchlo, pretože to prináša veľký eh, kolektívny prínos, keď budú takéto normy. A po druhé, ide tu o právne a ekonomické podmienky pre vstup prístup a použitie normy. Ak bude takáto norma, tak potom tá celá hodnota digitálnej integrácie priemyslu by bola e, chytená, tak povediať, s tým vlastníkom tejto normy. A preto takéto normy E, musia mať také právne podmienky prístupu, čo sú najspravodlivejšie, aby každý ekonomický hráč, vrátanie MSP a akéhokoľvek odvetvia, by ich mohol použiť a využívať bez toho, že by tento zisk si ponechali len externé firmy. Ďakujem veľmi pekne za toto vysvetlenie. Dámy a pani, tým sme skončili túto časť dnešného popoludňajšieho programu. Chcem sa poďakovať rečníkom za účasť, poslancom tiež za účasť na tomto vypočutí. Veľa sme počuli o príležitostiach a rizikách a myslím si, že sa tiež zhodneme na tom, nech už to voláme akokoľvek, ja neviem, priemysel 4.0 a podobne, tak to zmení nielen náš priemysel a MSP, ale aj spoločnosť. A preto si myslím, že je veľmi dobré, že sme tu mali predstaviteľov, troch profesorov a predstaviteľa európskych odborov, aby hovorili aj o sociálnych aspektoch tohto rozvoja, vývoja a to mi znovu ukazuje, že sociálne vedy, spoločenské vedy sú veľmi dôležité a e, ich prínos by sa nemal zabudnúť v programe Horizontu 2020. Dámy a páni, budeme mať teraz prestávku do 5.30 a potom budeme mať ešte hodinu výmenu názorov s Robertom Violom, generálnym riaditeľom DG Sciencie, Európska komisia. A je to vlastne prvýkrát, čo tu bude, pretože začal len 1. septembra pracovať na tomto mieste. A ja by som sa veľmi tešil, keby ste sa sem vrátili na pol šiestu. Ďakujem. vedieť Okay, one more time, good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to open <clears throat> the next item on this afternoon's agenda, the state of play of Takže vrátime sa k nášmu uh, programu. Change of views with uh, Ms. Výmena názorov s pánom uh, Robertom Violom z uh, e, DG uh, Synect z Európskej komisie. To je náš Najbližší bod programu. Eh, chcem spomenúť, že pán Violo sa stal generálnym riaditeľom 1. Eh, septembra tohto roku, takže je po prvýkrát medzi nami. Vítam vás týmto. A chcem tiež pripomenúť, že jedna z desiatich priorít Junckerovej komisie je tiež vytvoriť digitálny jednotný trh. A komisia prednedávnom zverejnila svoj eh, dokument v tejto súvislosti, myslím, že v máji Chcel by som pripomenúť, že výbor ITRE pripravuje uznesenie parlamentu na túto tému. To bude odpovedou eh, parlamentu na túto stratégiu. Tiež zareagujeme na 16 špecifických krokov, ktoré komisia v, budúcej, v budúcom období príjme. A teraz už by som chcel poprosiť eh, pána Violu, aby prezentoval aktuálne e, názory komisie a jeho riaditeľstva. Máme dokopy k dispozícii jednu hodinu. Navrhol by som, aby e, sme udelili slovo pánovi Bielovi na úvod na 10 minút a potom budú mať slovo koordinátori alebo ich zástupcovia. Tí budú mať dispozícii dve minúty každý a napokon sa bude môcť vyjadriť e, na minútu každý poslanec, ktorý bude mať záujem. Na záver by mal e, priestor pán Viola pre svoje závery približne na 5 minút, takže nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Chair. Honorable members, it's really a pleasure to be Vážení poslanci, je mi veľkou cťou, že tu môžem byť. Ako predseda povedal, je to prvýkrát, čo som tu v parlamente ako generálny riaditeľ. Predtým som tu bol vo funkcii námestníka riaditeľa, generálneho riaditeľa častokrát. A spolupracoval som s členmi e, výboru ITRE, keď sme pracovali na dôležitých témach, dohodách. Vždy som tu veľmi rád. A teším sa, že bude môcť prispieť e, do vašich debát a k vašej práci. Isti si spomínate, pán predseda, že jedna z priorit výboru je dobudovať e, digitálny jednotný trh v Európe do konca funkčného obdobia komisie Mnoho vecí sa už urobilo samozrejme, ale ešte stále toho zostalo veľa, čo treba spraviť. A preto 6. mája, to znamená niekoľko mesiacov potom, ako začala Junckerová komisia fungovať, sme pripravili stratégiu, ktorá je komplexnou stratégiou toho, čo sa má urobiť, aby sme dobudovali tento jednotný trh. Táto stratégia pozostáva z viacerých krokov a je to, e, je to prístup, ktorý pokrýva 360 stupňov celého procesu. Jeden Mohli by sme si chcieť povedať, že všetko sa digitalizuje, spoločnosť, ekonomika a tak ďalej a počkáme, ako sa veci vyvinú a vlastne sa to samé celé utrase. My si to ale nemyslíme. My si myslíme, že ak Európa nezačne konať, tak veci budú síce digitálne, ale bez Európanov. A to je to riziko. To je to riziko, ktoré vidíme a v tejto obrovskej transformácii, najmä v dobe internetu, ktorý revolucionarizuje všetko a a ak Európa si teraz nesadne e, do sedadla vodiča a nezmocní sa týchto zmien aktívnym spôsobom, a nedá dokopy tie najlepšie síly, ktoré máme teraz v Európe, tak nikto, žiaden členský štát sám o sebe si nemôže namýšľať, že by dokázal zrealizovať niečo také, ako je zreformovať ekonomiku a spoločnosť. To je niečo, čo musíme spraviť spolu, aby sme zabezpečili, že Európa bude tým regiónom, kde bude rast, kde budú pracovné príležitosti kvôli digitálnym technológiám. A keď sa na ne pozrieme, tak je to niečo naozaj prekvapujúce. Na pozoruhodné na juhu Európy máme tak veľa mladých, ktorí sú nezamestnaní a súčasne s tým máme väčšiu ponuku pracovných miest, ktoré, než dokážu ľudia zaplniť v oblasti digitálu. Takže vidíme tu takýchto, že v budúcnosti tu budú tisícky voľných miest a to len ukazuje, aké dôležité je byť, tak povediať, v tom digitálnom prúde v Európe. Chcel by som teraz povedať niekoľko slov o tom, čo robíme, kde sa nachádzame, čo, snažíme, čo sa snažíme robiť. Snažíme sa pozrieť na celý reťazec. Začíname aj s potrebou legislatívnych zmien, ale najdôležitejšie je samozrejme to, čo dokážeme získať, aké nástroje. A plánujeme dve dôležité veci Jedno je reforma autorských práv a druhé je reforma pravidiel pre médiá. V oblasti autorských práv dúfame, že dokončíme prvé kroky do konca roku a takto zistíme, aké budú ďalšie politické kroky, aké budú ďalšie legislatívne opatrenia, ktoré by sme chceli podať do konca roka. A takto by sme skončili v roku 2016 ten celý balík legislatívnych návrhov v oblasti autorských práv. Autorské práva sú naozaj o tej možnosti Európanov, aby mohli cestovať so svojím obsahom, ktorý si kúpili doma, aby mohli robiť cezhraničné transakcie. Je to aj možnosť toho, aby mohli mať nové služby, ktoré sú dôležité e, preto ako je text a údajové mining, teda baníctvo a proste ďalšie tieto veci, ktoré súvisia s, s jednotlivými časťami systému autorských práv, čo je taký dôležitý systém a pritom taký zastaralý. Keď ide o ďalšie pravidlá, tak sa musíme pozrieť na... Tam sme skončili práve konzultácie s aktérmi a tam ide o to, že ako vyzerajú tie ďalšie pravidlá a potom infraštruktúra, základná infraštruktúra. Naším snom, tak povediac, naša ambícia je taká, aby aby každý Európan bol napojený na široké pásmo, bez ohľadu či mobilné alebo, alebo pevné. A pripojenie na široké pásmo by malo byť všade možné. Je to totiž základný nástroj toho, ktorý zabezpečí, že ste súčasťou spoločnosti. A keď si pozrieme na internet, keď sa pozrieme na to, ako fungoval starý systém, ja neviem, automobily a podobne, je jasné, že uvidíme novú vec, budeme mať tie milióny, ktoré súvisia alebo sú na internete. A toto je tá výzva, ktorá znamená aj nové pravidlá, aby sme boli pripravení na budúcnosť. Preto sme začali preskúmavať, prehodnocovať aj pravidlá Telekomu. Máme dve verejné konzultácie. Jedno je ten fitness exercise pre Telekom a druhé je o o nových cieľoch pre napojenie do širokého pásma. And to enter eh, for the fixed connection, the giga... Že takto, si, eh, takto pracujeme v tej oblasti širokého pásma. Potom oblasť služieb, to je ďalšia oblasť, tak tam si uvedomujeme, že služby sú ponúkané na internete a chceli by sme tú situáciu lepšie pochopiť. Napríklad chceli by sme sa zaoberať tým, či zmluvné alebo dodávateľské pravidlá sa dajú harmonizovať a do akej miery sa dajú pravidlá zjednodušiť pre podniky, ktoré ponúkajú služby online. A v tejto súvislosti plánujeme prísť s legislatívnou iniciatívou na konci roka do konca roka. Potom otázka e, nákupu online vidíme, že je tu veľmi neoprávnené geoblokovanie, keď sa snažíte kupovať si služby alebo tovary z jedného členského štátu do druhého. Niekedy jednoducho taká transakcia nie je povolená a tak ďalej to nie je jednotný trh. A potom ešte hovoríme, že toto je niečo, čo by sa mohlo stať skutočnosťou vďaka európskym inštitúciám a Európskemu parlamentu, tak aby sme mali Európu bez digilatných e, hraníc. Je to zrušenie roamingových poplatkov, to bude čoskoro prav- realitou z hľadiska právnych predpisov pre Európu. Potom ďalším krokom by mohla byť portabilita, prenositeľnosť obsahu a tie ďalšie náväzné kroky, aby občania mali pocit, že chodí, môžu cestať po Európe bez digitálnych prekážok hraníc. A to je niečo, čo je možné a je to aj tá najviditeľnejšia realizácia digitálneho jednotného trhu. Ďalším aspektom ktorý momentálne skúmame a máme verejné konzultácie, je ten spôsob, ako veľké a menší poskytovateľia služie, platformy organizujú svoj biznis. To sú vlastne tí digitálni sprostredkovateľia e, v tom súčasnej dobe teda platforma, ktorá na jednej strane priťahuje MSP alebo firmy, aby ponúkali služby, a na druhej strane sú zákazníci, ktorým to ponúkajú. Tiež sme začali verejnú konzultáciu a pýtame sa, aké by mali byť tie pravidlá na tú zodpovednosť, ako by mali platformy fungovať voči firmám, dodávateľom a zákazníkom a či treba niečo zmeniť, ako právne definovať platformy, aké sú dôsledky e, týchto aktérov ako, či ich konania v horizontálnej ekonomike. Čiže toto sú mnohé otázky, ktoré sú súčasťou našej stratégie, vedie to k mnohým iniciatívam, konzultáciám a takto sa pripravuje komisia na svoju prácu a koncom roka a začiatkom roka prídeme s novými legislatívnymi návrhmi. Ďakujem vám za pozornosť. And uh, now I will ask uh, Mrs. Del Castillo. Ďakujem. Teraz poprosím pani Del Castillo o slovo za EPP. Ďakujem pekne. Prejdem do môjho materského jazyka. Budem hovoriť po španielsky. Vítam vás ešte raz. Som rada, že vás môžem privítať ako generálneho riaditeľa, aj keď e, si na vás samozrejme spomíname z vašej minulej funkcie a sme radi, že ste e, boli s nami v tak intenzívnom kontakte. A som rada, že ste mali také úzke vzťahy s výborom ITRE. Budem sa snažiť byť rýchla a stručná. Veľmi štruktúrovane ste popísali tú situáciu. Hovorili ste o pridanej hodnote eh, jednotného digitálneho trhu v EÚ. To sa mi veľmi páči. Som rada, že ste spomenuli pridanú hodnotu a aké je zásadné aký je zásadný mm, jeho prínos pre všetky členské štáty Aké je dôležité, aby sme v tom boli e, všetci spoločne, pretože iba tak budeme môcť všetci e, využívať plný potenciál jednotného trhu. týmto predpokladom, aby ste totiž hovorili o štruktúre a infraštruktúre, som rád, že ste spomenuli tieto e, aspekty, ale rada by som spomenula niektoré konkrétne aspekty, ako napríklad roaming. Je potrebné si uvedomiť, že momentálne sa pracuje na revízii mnohých smerníc Viem, že mám iba dve minúty, ale je nás málo, tak eh, snáď eh, by ste mi mohli prideliť trošku viac rečníckého času, aj keby to bola len jedna minúta. Eh, takže pokiaľ ide o spektrum, to je stavebný kameň všetkých infraštruktúr a vy ste to vôbec nespomenuli. A čo sa týka dobrej správy a riadenia, možno z regulačnej perspektívy. A ako vnímate Berek? Budete sa snažiť o určité zmeny a kam by mali smerovať? Ďakujem. Pán Blanko López, mene SND. Ďakujem. Všetci súhlasíme s tým, že momentálne nikto nechce byť pozadu v tomto trende. Dôležitosť širokopásmového pripojenia na internet si uvedomujeme všetci, to je naozaj veľmi dôležité pre digitalizáciu aj tradičných odvetví, ale hlavne malých a stredných podnikov. Je to veľmi dôležité aj pre lepšiu informovanosť všetkých pracovníkov a tiež je to dobrý nástroj pre boj proti e, vylúčenosti. Keď hovoríme o konvergencii poskytovaných služieb, myslím, že momentálne potrebujeme nejaký spoločný legis- harmonizovaný legislatívny rámec. Je potrebné je potrebné, aby nie, nie možno, aby niekto určitým pravidlám podliehal a iný nie. Momentálne prebieha verejná konzultácia o online platformách nie je akceptovateľné, aby poskytovateľa telekomunikačných služieb sa nepridržali základných pravidiel. Pokiaľ ide o široké pásmo, tu potrebujeme e, lepšie harmonizovaný kontext pre všetky e, členské štáty EÚ. Chcem teda vedieť, aké opatrenia chcete prijať, preto aby sa takýto rámec vytvoril akým spôsobom do toho budú zasahovať národné úrady, a aký je časový harmonogram. Poznáme rozsudok Súdneho dvora Európskej únie v oblasti bezpečného e, prístavu, teda Safe Harbor, ale ide tu aj o vlastníctvo týchto údajov. Ja sa teda chcem spýtať, akým spôsobom sa budú chrániť práva užívateľov vlastníkov údajov, ktoré dávajú k dispozícii. Ďakujem. Teraz dávam e, slovo pánovi Henkelovi z IKR. E ja som sa chcel spýtať, či je pár vecí, ktoré komisia momentálne robí a ktoré by robiť nemala. Napríklad tým myslím na skutočnosť, že komisia zverejňuje ciele pre všetkých 28 členských štátov. Ciele, do akej miery e, sa e, majú diať e, online nákupy. A ja sa pýtam, čo má znamenať takýto cieľ stanovený Bruselom. Nevedie to iba k tomu, alebo obzvlášť k tomu, e, že z toho budú profet, profitovať hlavne medzinárodné koncerny. A to hovorí niekto, kto celý život e, pôsobil v e, priemysle, teda ako napríklad Amazon, ale situácia bude horšia pre práve pre malých obchodníkov v centrách miest. Tí budú takýmto vývojom zaťažení. Takže čo znamená takýto cieľ? Nemala by sa komisia obmedzovať na iné témy, ako napríklad normy, štandardy a podobne? A a teraz má slovo pani Kalas a ALDE. Ďakujem pekne. Ja mám viacero otázok, dúfam, že to stihnem v tom časovom limite. V prvom rade e, platformy konzultačný e, dokument o platformách sa sústredí hlavne na rizika spojené s platformami a nie, nie tak na príležitosti. A preto rozmýšľam, či výsledky by mohli byť e, tie isté, či výsledky teda nebudú zastávať e, záujmy e, tých hráčov, ktorí boli vlastne prerušovaní tým platformami, alebo či iné faktory to rušia. Momentálne najznámejšou platformou alebo najznámejšie platformy e, sú, sú platformy spotrebiteľov. Najväčší potenciál by ale priniesli platformy B2B. Takže nevidíme, ako to naozaj vzniká, ako sa to vyvíja. Ak e, komisia by mohla zhodnotiť e, aktuálnu situáciu, Je to naozaj tak, že jedno riešenie e, sa dá aplikovať na všetkých a na všetky platformy a nebude tam potrebná inovácia. Jedna téma, e, o ktorej e, DSM stratégia nehovorí, to je digitalizácia priemyslu. Spomínajú sa tam viac spotrebitelia a samozrejme online predaja nákup ale tiež e, hovoríme o digitalizácii priemyslu. Je to e, zámerné vynechanie, alebo plánujete v tejto oblasti nejaké kroky? E, teraz k telekomunikačnému rámcu. Prebieha tam taká súťaž medzi jednotlivými službami a služby, e, teda obzvlášť over the top, e, sú tým dotknuté. A keď hovoríme o prístupe k sieťam, tam e, to nie je až také silné. Túto oblasť treba chrániť. Takže ako vidíte túto diferenciáciu? A napokon pani Castilia Vera poukázala na otázku spektier. Ja by som sa chcela spýtať, aký e, bude prístup komisie v tejto súvislosti. Bude sa týkať iba spoločných pravidiel, načasovania aukcií, alebo budete vypracovať aj spoločné kritéria pre aukcie. Ďakujem. Ďakujem. Mimochodom, pani Kalas je spravodajkyňou e, e, za ITRE k tejto celej téme a teraz pán Ramos za zelených. Ďakujem. Ja mám tri otázky. Vzťahujú sa v zásade na oznámenie z 3. E, júna, lebo tam vidím určité nejasnosti. Mám dojem, že Komisia si dovoluje určité služby, pre ktoré nemajú vznikať určité náklady a zároveň určité e, služby zero ratingom nemajú byť e, blokované. Z môjho pohľadu je to nesprávne. Všetky služby v rámci tohto e, balíčka sú blokované a potom k tomu pridatávané sú členské štáty, ktoré sa vyjadrili proti zero rating a majú aj príslušnú legislatívu. Z vášho pohľadu budú neskôr prinútené eh, vzdať sa tejto svojej legislatívy a prispôsobiť ju? Druhá otázka. Hovoríte, že nebude možné eh, urobiť lepší traffic management, management pre eh, služby Eh, ktorý by bol spojený s nejakým poplatkom. Z vášho pohľadu, z pohľadu komisie, eh, definície v tomto balíčku sú dostačujúce, aby sa nezneužíval eh, tento denný manažment, alebo aby sa teda zabránilo zneužívaniu. A potom ďalšia otázka, kontrola nad týmito opatreniami tu e, tá bude spadať 28. regulačným orgánom členských štátov BEREK bude mať iba ten, sa bude zaoberať iba tým e, rám, rámcom, ktorý e, nad tým všetkým bude stať. Naozaj takto vnímate jednotný vnútorný trh, alebo budeme ich mať napokon 28? Ako zabezpečíme jednotný vnútorný trh? A ospravedlňujem sa že kvôli jednému telefonátu eh, budem musieť na chvíľku odbehnúť, ale naozaj eh, ma veľmi zaujíma vaša odpoveď. A teraz eh, zastupkynia GUE. Vnímame v digitálnom vnútornom trhu šancu nielen pre hospodárstvo, ale všeobecne pre celú spoločnosť. Preto prístup k digitálnym sieťam, k digitálnemu hospodárstvu vnímame pozitívne. Áno, ale dôležité je, aby všetci mali rovnaké e, podmienky a rovnaký prístup. A to je to, čo nevidíme tak e, dôsledne odrazené vo vašej práci. E, Geoblocking, ako to tam vyzerá, nie je to celkom jasné. Chcem, aby sa to úplne zrušilo. Takže chcem sa spýtať, ako to tam vyzerá. Potom zabezpečenie sieťovej neutrality. E, viete, že nielen na ITRE sa o tom horúco diskutuje. Takže ako sa má udržať, ak e, sa určité služby majú zároveň uprednostňovať. Potom sa povie, že predsa len treba sieťovú neutralitu udržiavať nemôže to byť ani žiaden obchod s, s roamingom. Je to, myslím, veľmi citlivá otázka. A potom Safe Harbor, e, tu, boli, tu zazneli naozaj jasné vyjadrenia. Ako všetci viete, keď hovoríme o digitálnom vnútornom trhu, e, je ťažké vynechať túto tému, pretože to vyvstáva otázka zabezpečenia ochrany osobných údajov. To, je, to má dôležitú úlohu a malo by to mať dôležitú úlohu aj tu. Takže do akej miery vo vašich budúcich návrhoch bude zohrávať e, toto rozhodnutie súdneho dvora? Ďakujem, pán Tamburáno. Vítam vás, pán riaditeľ Viola. Som tu preto, aby som položil otázky môjho kolegu Boreliho, ktorý je tieňovým spravodajcom z AFDD, ale um, má stretnutie s uh, prezidentom republiky v Taliansku. Uh, preto ich kladiem ja. E, minulý týždeň pán komisár Ansi potvrdil, že 90 e, opatrení e, na roadmap pre digitálny jednotný trh sa k nám dostane v, teda do roku 2017 a chce, aby teraz sme na tom pracovali, ale vo všeobecnosti E, talianská delegácia silne podporuje digitálny jednotný e, trh. Sú tam už tie kritické pozície, ale predsa len e, si myslíme, že je veľmi dôležité pracovať na e-citizenship. Treba zainteresovať do toho silno občanov. Treba pracovať na infraštruktúrach, stimulovať podniko, podnikateľov a pracovať na základných právach a ich dodržiavaní. Chceli by sme sa spýtať, či e, by ste nám mohli povedať, e, či v prvom pol roku 2016 e, nám na stôl prídu iniciatívy proti geoblockingu, k mobilizácii investícií do infraštruktúr a harmonizácia fiskálnych a právnych opatrení pre členské štáty. Ďakujem. Thank you. And now Mrs. Valian, one minute. Ďakujem a teraz pani Valia na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán generálny riaditeľ. Veľmi si vážim vašu prácu v tejto oblasti. Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o autorské právo, Všeobecná e, myšlienka autorského práva e, bola zmodernizovať ho, pretože tam digitálne aspekty neboli e, dostatočne zahrnuté vo všeobecnej legislatíve. Ale teda v rámci jednotného digitálneho trhu môžete nám povedať, ako tu vnímate úlohu autorského práva pri jeho vytváraní. Chcete mať jednu úpravu na európskej úrovni alebo 28 rôznych, ako to bude naozaj e, prebiehať. A myslíte si, že by sme sa mohli venovať aj e, transmisným právam? Je to veľmi citlivá otázka a ja tu zatiaľ nevidím nejaké riešenie. Ďakujem. Pani Nibler. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela poďakovať za e, dnešnú e, príležitosť s vami diskutovať a e, želám vám veľa úspechov vo vašej novej funkcii, ktorú ste teraz prevzali. Rada by som položila dve otázky. Hovorili ste o tom, ako digitalizáciou sa priemysel a hospodárske reťazce budú meniť. A ja sa chcem spýtať, aký dojem ste nadobudli po viacerých diskusiách s zainteresovanými stranami. Máte dojem, že naše podniky, či už malé, stredné alebo veľké, e, sú si vedomé e, tejto výzvy. Ja často cestujem e, po mojom domovskom regióne Bavorsku a vždy kladiem otázku, ako sa im darí v obchodoch a ako sa pripravujú na digitalizáciu, čo robia No a mm, podľa ich odpovedí musím povedať, že nie vždy som veľmi optimisticky potom naladená. Tak sa mm, chcem spýtať na váš dojem a či by ste nemohli motivovať e, zainteresované strany, aby sa viac zaoberali touto výzvou a možno aj diferencovanie podľa jednotlivých sektorov. Mm, pred minulý týždeň som bola na medzinárodnej automobilovej výstave aj tam som sa zaoberala eh, novým, novinkami v oblasti autonómneho jazdenia. Ako to vnímate v Európe v tejto oblasti? Vyzerá to eh, dobre alebo zaostávame za vývojom? Druhá otázka, ktorú by som chcela spomenúť, eh, kolegovia to už načrtli, rozhodnutie Safe Harbor. My sme na stredu pripravili na túto tému otázku na, jednu ústu otázku. A keď si čítam komentáre aj zo strany mojich právnických kolegov, 5 e, právnikov, 6 názorov e, na to, ako, aké poučenia treba prijať na základe tohto rozsudku. Chcem sa teraz pýtať, e, máte v tom už jasno, ako budete postupovať, aké kroky príjme komisia, aby tú právnu istotu, právnu neistotu nejako vyriešila. Ďakujem, pán Royl. Pán generálny riaditeľ, vy ste práve poukázali na to, že digitálny svet e, zo seba prináša šance pre pracovný svet, e, nezávisle od toho, že sa potom treba zaoberať aj e, kvalitou práce a kvalifikáciami, ktorých sa to týka. A potom treba robiť politiku, o, to, o to ide to má robiť Európska komisia, aby sme tu naozaj ten potenciál vyťažili e, z toho. Môžeme pokračovať e, ako doteraz, že najväčšiu prioritu bude mať ochrana údajov, alebo, ako to spomenuli kolegovia, e, tu nebudeme mať nejaký dôv, nebudeme nejaké dôsledky z toho ťažiť, inak jednoducho tu nebudú ľudia investovať. Takže ako sa tomu chce venovať komisia? Už som viackrát túto otázku položila, ale ešte zatiaľ som nedostala odpoveď. Možno je príliš nepríjemná. Dnes určite odpoveď dostanete. Pán uh, e, Sorinio. Ďakujem. Chcel by som uh, zablahoželať aj ja a poďakovať aj pánovi generálnu detelu za jeho organizovaný uh, príspevok. Uh, o výzvach e, jednotného digitálneho trhu. Nepočítal som to, ale myslím 9, 10, 11 veľmi dôležitých. Tam ste spomenuli. Keď e, e, si pomyslíme, že ich treba vyvinúť v 28 krajinách, tak sa to týka 300 procesov a je veľmi zložité takéto niečo zosynchronizovať. Nemôžem o tom všetkom hovoriť, ale keď hovoríme o platformách, E, toto je digitálna revolúcia. Predchádzajúca e, digitálna pred, e, revolúcia nám no pripomína, že tam sme ten boj o platformy stratili, takže teraz mám jednu jasnú otázku. Možno to ide na rámec vašej jurisdikcie, ale potrebujeme tu nejakú víziu, ktorá by nás naozaj spájala bez takejto e, vízie pre digitálnu oblasť európskeho trhu, pre e, audiovizuálne služby, e, verejné obstarávanie, niečo, čo by sa to všetko pokrylo bez nejakého jazyka, ktorý by vychádzal z našich hodnôt. Myslíte si, že bude možné zosynchronizovať 300 procesov? Ja chcem, aby táto digitálna únia bola úspechom ale bude ťažké, eh, bude dôležité, aby sme sa zachovali takú celý, taký celistvý eh, náhľad na vec. Ďakujem. Keďže už nie sú žiadne ďalšie otázky, poprosím pána Biolu, aby eh, zareagoval na tieto otázky. A keďže to boli vysoko kvalitné otázky, mám pocit, a boli veľmi komplexné, nebudete mať k dispozícii 5, ale 10 minút. Uh, uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Presne ako ste povedali, tie otázky naozaj boli komplikované, seriózne a ja sa za tie 10 minút pokúsim zodpovedať ich podľa mojich najlepších schopností. Naozaj sa budem usilovať, neviem, či sa to podarí. kde sa pokúsim byť veľmi presný a seriózny. Začal by som pani Del Castillo. Ona sa pýtala na veci súvisiace s pokračovaní v nariadení TSN, hlavne revízia roamingových cien. Už sme to spustili potom čo parlament hlasoval v druhom čítaní, lebo času naozaj nie je veľa. Komisia nemá veľa času, takže sme už začali a myslíme si, že revízia roamingu a sadzieb sa relatívne rýchlo uzavrie. A to úspešne. Hovorila o spektre, a nielen ona, ale aj ďalší takže k spektru by som odpovedal raz. Komplexnejšie v úvode som nemohol naozaj pokryť všetko, takže som nemohol hovoriť detálne aj o spektre, ale prebehlo alebo prebieha verejné pripomienkovanie, takže naozaj je ťažké v tejto fáze povedať, čo komisia spraví, ale je tu jedna vec, ktorá podľa mňa je veľmi zásadná Komisia predložila návrh pred dvomi rokmi, pokiaľ ide o jednotný trh Telekom a parlament tento návrh odhlasoval v prvom čítaní. Nejaké veci tam možno doplnila, ale tá štruktúra komisie zostala nezmenená. Rada napriek opakovaným výzvam zo strany parlamentu a komisie, aby teda hovorila o tejto téme, v zásade takéto čo si odmietla, povedala, že nie je čas na diskusie o spektre, tak ako to robili parlament a komisia. Čiže ja to vnímam tak, že to, čo urobil v otázkach spektra parlament, je dôležité východisko, lebo na teda väčšina bola veľmi presvedčivá a ten návrh komisie bol do veľkej miery zachovaný. Takže minimálne tieto dve inštitúcie sa zhodnú na potrebe reformy spektra. Je to teda e, vnímaná potreba lepšie, lepšieho zorganizovania spektra v Európe. A ďalšia vec, Rada tiež súhlasí, že toto je dôležité, ale nie je na to čas. Čiže to je také východisko e, spred dvoch rokov. Dva roky teda prebehli Ehm, svet sa hýbe rýchlosťou svetla, takže ehm, je naozaj potrebné konať aj v tejto otázke, ale ako hovorím, tie základy boli položené a sú dobré. Pokiaľ ide o správu, alebo teda e, riadenie tejto oblasti, governance, na to sa pýtali viacerí z poslancov. Systém spolupráce regulátorov fungoval, harmonizácia v Európe je lepšia, pokiaľ ide o uplatňovacie pravidlá, ale teraz je potrebné prejsť do ďalšej fázy spolupráce. Prečo? Už preto, lebo jednotný trh telekomunikácií zohrá, alebo na ňom zohrá Berek dve nové úlohy. Poprvé, nasmerovať uplatňovanie pravidiel neutrality, a k neutralite sa ešte vrátim, a po druhé, implementovať spoločne s komisiou roamingové nariadenie. Takže toto sú nové úlohy. Nejde iba o nejaké stanovisko k práci iných regulátorov. Nie. Ide o uplatňovanie európskej legislatívy. Takže dôležitá práca v oblasti spravovania, riadenia, aby sa systém zlepšil, bol európskejší a efektívnejší. Ďalej, tu boli otázky. Prepáčte, možno aj nedržím to poradie, ale snažím sa tie otázky zoskupiť, aby som bol stručný. Takže boli tu otázky týkajúce sa sieťovej neutrality. K tomu by som povedal následovné. Poprvé, čo robí Európa Ak parlament potvrdí politickú dohodu v pléne v druhom čítaní, tak Európa bude jediným regiónom celosvetovo s primárnou legislatívou v oblasti sieťovej neutrality. Čiže parlament takto završí alebo skoncuje s blokovaním 300 miliónov obyvateľov, občanov, kedy eh, internetoví provideri buď to spomalujú alebo prerušujú prepojenie týmto, pripojenie týmto občanom. 30 eh, občanov Európy momentálne nemá takú rýchlosť internetu, aká bola propagovaná poskytovateľom. Čiže toto sa s týmto sa skoncuje. Čiže jednotná legislatíva v európskom meradle. Viete, že ani v USA to tak nie je, pretože tam majú iba správnu radu, ktorá sa zaoberá sieťou neutralitou a toto e, môže e, zvrátiť sudca alebo e, keď dôjde k zmene. Takže naozaj parlament v druhom čítaní, ak bude hlasovať za, tak to bude nezvrátiteľné. Ako náhle budú pravidlá sieťovej neutrality v Európe platné, tak už sa to smerovanie nebude dať zmeniť. A toto podľa mňa je naozaj vynimočné vynimočný výsledok. Samozrejme, že každé pravidlo sa dá zdokonaliť, dá sa zlepšiť, ale ten výsledok je naozaj obrovský s okamžitým dopadom. Ďalej sa tu poslanci pýtali na Zero Rating Services, služby s nulovou sadzbou, teda keď si užívateľ použí eh, zakúpi nejaký balík bajtov, tak tieto sú zadarmo. Politická dohoda, ktorá bola dosiahnutá, je úplne jasná. Tieto služby, ktoré môžu byť eh, zbraňou inovácie, konkurencie, alebo konkurencie schopnosti. Toto je vec, ktorú musia riešiť národní, národní regulátory formou vyhodnocovania od prípadu k prípadu a národný regulátor musí intervenovať, keď niečo je proti inovácií proti hospodárskej súťaži. Berek vydal spoločné usmernenia v tejto oblasti a regulátori majú povinnosť konať tak, aby zabezpečili hospodárskú súťaž. Toto je teda výsledok, ktorý je jasný a jasné je aj to, že 28 členských štátov takto bude mať možnosť efektívne riešiť otázku týchto Zero Rating Services, aby mohli analyzovať ponuky a v prípade potreby aj zakročiť. Ďalej. Takto. Pokryl som už otázku Zero Rating Services. Teraz riadenie tokov. Tam sú tiež jasné pravidlá. V zásade nie je možné zlepšiť internet za platbu. Toto je nelegálne. Ak to parlament v druhom čítaní potvrdí, tak v Európe nebude legálne mať lepší prístup k internetu za väčší poplatok. Takéto niečo možné nebude. Môžete poskytnúť väčšiu rýchlosť, môžete poskytnúť diferencované služby, teda špecializované služby, ale otvorený internet sa nedá nejako diferencovať. A toto je vec, ktorá je znova jasné pravidlo, ktoré je súčasťou celého toho katalógu pravidiel. Rozhodnutie súdu, pokiaľ ide o Safe Harbor, toho sa týkali tiež nejaké otázky. Áno, takto Európske súdny dvor rozhodov, je potrebné to rozhodnutie rešpektovať, to poprvé či trošku ma prekvapujú komenty eh, pochádzajúce mimo EÚ, kde sa vyjadrujú k možnosti nejakej zmeny toho rozsudku alebo v tomto zmysle, ale nie, veď to rozhodnutie súdny dvor prijal a je úplne jasné právo európskych občanov alebo práva európskych občanov nie je možné zmeniť hlavne pokiaľ ide o efektívne vykonávanie týchto práv je potrebné ho zaručiť. Takže toto je jasný základ. No ale teraz, čo budú robiť orgány na ochranu údajov v Európe, podniky, ktoré fungujú v Európe, či už sú európske alebo americké alebo iné, aby vedeli, ako sa zachovať, pokiaľ ide o riadnu implementáciu rozsudku súdu. Ďalej je potrebné to, aby regulácia ochrany údajov v parlamente a v rade v konečných rokovaniach v trialogu bola schválená tak, aby sme mali spoločné pravidla o ochrane údajov v Európe výklad pravidel teda bude e, rovnaký všade, čiže bude sa zároveň rešpektovať rozhodnutie súdu, dajú sa usmernenia firmám, pokiaľ ide o korektnú implementáciu urychlenie spoločného rámca. Myslím, že toto je tá správna reakcia na výzvy súvisiace s rozhodnutím súdu o Safe Harbor. A samozrejme, že dialog s USA bude naďalej pokračovať a dúfame, že obavy, ktoré nadniesol súd, americká strana zváži a preskúma. Dúfame, že teda konštruktívny dialog bude napredovať ďalej. Otázky súvisiace s priemyselnými prioritami aby Európa naozaj bola konkurencieschopná. Stratégia, ktorú zverejnila komisia, vraj nie je dostatočne detailná. Áno, je tu problém s tým, že digitálna ekonomika musí byť ešte viac v popredí a my v našich stratégiách hovoríme, že digitalizácia priemyslu služieb je dôležitá, ak chceme byť konkurencieschopní. Ale jasnejšie musíme vyjadriť napríklad to, že služby cloudu sú cesta modernizácii mnohých procesov a že chceme interoperabilitu, že chceme štandardy, aby k tomu aj došlo. Ďalej, ďalšia iniciatíva, na ktorej pracujeme, to je EU Science Cloud, či nejaký vedecký cloud. Chceme, aby vedecký výskum v EÚ mohol naozaj profitovať z pokrokových technológií, hlavne pokiaľ ide o údaje, aby všetky univerzity, všetky výskumné centra mali tie supercomputingové eh, kapacity a mohli ich využívať. A my budeme, takto pripravujeme aj eh, oznámenie o EU cloude v najbližšej dobe. Ďalej, platformy. Spomínam si na otázky, týkajúce tejto oblasti. Mrzí ma, že nereagujem na všetko, čo tu odznelo z úst ctených poslancov, ale napríklad pán Blanco López, pán Bonsignorino a ďalší sa pýtali, čo môžeme čakať, pokiaľ ide o legislatívu, pokiaľ ide o takú rovnováhu medzi intervenovaním a ochranou inovácií. Takže čo sa dá do budúcna očakávať. Ja už som povedal, že prídu iniciatívy v oblasti digitálových eh, ochrany údajov v eh, digitále, pardon, ochrany autorských práv v digitále, ale na to je potrebné si uvedomiť, aké problémy eh, tu vystávajú a preto aj to pripomienkovanie. A myslím si, že nejakí poslanci na to aj poukázali. Pani Nibla, tuším, sa pýtala, či počúvame aktérov. Áno, robíme to. A my sme naozaj pripravili také dôkladné dotazníky s vecami ako inovácie a zároveň neistoty, ktoré inovácie prinášajú sa tomu tam naozaj hlbko venujeme. Pán Henkel, aj ten sa pýtal, prečo stanovujeme cieľe napríklad v oblasti e-commerce. Mňa mrzí, ak som zbudil iný dojem, je to nedorozumenie. Komisia nebude nič nanúcovať, žiadne percento, firiem, ktoré musia predávať online, alebo percento, ktoré musia firmy predávať online, alebo minimálna či minimálna služba, rýchlosť prenosu, alebo počet občanov, ktorí musia mať prístup k bankovým službám a tak ďalej. Takéto čosi by v otvorenej ekonomike možné nebolo a ani by to nebolo prínosné. My sa snažíme stimulovať reflexiu vydaním indexu digitálna ekonomika a spoločnosť, tak sa volá ten index a tam členské štáty budú každoročne tento index pripravovať, budeme to porovnávať medzi krajinami, medziročne a budeme to e, teda poskytovať e, verejným orgánom, e, podnikom aj občanom, aby všetci sledovali tie trendy, ale my naozaj nechceme nejako diktovať ďalší vývoj veci. Ďalej budúcnosť našich malých a stredných podnikov tie sú kľúčové pre našu ekonomiku. A v transformácii sú tie rizika veľké, ale mnohé malé a stredné podniky sa menia, pôsobia online. Čiže sme presvedčení, že tí, ktorí majú osoch z digitálnej ekonomiky, sa aj prispôsobia A skutočne diktát by nebola tá správna stratégia voči našim firmám. Pani Valian sa pýtala na pravidlá autorských práv a čo presne budeme robiť. Takže my sa pokúsime zmodernizovať rámec, je to zložité, pôjdeme postupne A je to potrebné preto, protecting copyright is even more vital in the, in the internet economy because again everything is the economy of knowledge at the same time the old rules Takže potrebujeme zmodernizovať tieto staré pravidlá, ktoré sa už nehodia viacej do dnešnej doby a do toho, ako, ako uh, funguje dnešný svet, do tohoto prostredia. Čiže musíme to prispôsobiť, ale ani toto prispôsobenie nesmie byť diktátom samozrejme, aby neišli firmy tým smerom, kde nechcú, ale chceme im pomôcť, aby boli lepší pri predaji a pri ponúkaní e, svojich kreatívnych výsledkov online. Viem, že som už prečerpal svoj čas. Pokúsal som sa totiž odpovedať na všetky otázky, čo tu zazneli. Ak dovolíte, ešte posledná otázka. Pán Tamburáno sa pýtal, kedy prídu legislatívne iniciatívy. Pán Ansip oznámil iniciatívu na rok 2016. V prvej polovici 2016 sa pokúsime e, prísť iniciatívou ku geoblockingu. Do polovice 2016 predložíme reformu telekom a audiovizuálnych pravidiel a v tom istom období sa pokúsime alebo na začiatku druhej polovice 2016 reformu a opatrenia na modernizáciu pravidiel DPH. Naozaj sa ospravedlňujem, ak som zabudol odpovedať na niektoré otázky vážených e, poslancov. Ak som na všetko neodpovedal, rád vám odpoviem dôslednejšie písomne na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za to, že ste prišli, že ste reagovali tak presne na tieto mnohé otázky. A týmto sme dokončili, dámy a páni, náš popoludnejší program. Zajtra začíname do poludnia o 9. už pod vedením predsedu Buzeka a hlasovať sa bude o 10. Ďakujem veľmi pekne, pekný večer.